Good morning. Good morning, everybody. Please be seated. Thank you for being here. Dobré ráno, ďakujem vám za vašu prítomnosť. Myslím, že je čas začať toto dopoludnejšie zasadnutie výboru LIBE. Väčšinou začíname tým, že príjmame e, program schôdze, máte ho pred sebou. Súhlasíte s jeho navrhovanou podobou? Ak áno, tak prejdeme k oznameniam e, predsedu. Chcel by som sa, pokiaľ lingvistický profil, ospravedlniť za to, že k dispozícii nebude e, tlmočenie e, do irčiny, malčiny a lotištiny. Všetky ostatné jazyky k dispozícii sú. Ďakujem za pochopenie. Teraz by sme prešli k e, podpory odporúčaní koordinátorov. Zasadnutie koordinátorov bolo dosť intenzívne na ktorom prijali sme na ňom viacero rozhodnutí, zhrniem to. Pokiaľ ide o správu z tohto zasadnutia, musím rozmýšľať nad nomináciou spravodajcov pána Jorgeho Busadého, spravodajcu pre Eurodac, pani Sipel, spravodajkňou pre rozhodnutie rády, pokiaľ ide o rokovania o dohode medzi EÚ a USA v oblasti elektronických dôkazov a, e, e, takisto pôjde aj spravodajco Európsky dohovor e, pre boj proti kybernetickému zločinu podporujeme tieto rozhodnutia, teda išlo po pána Busadého, podporujete tieto rozhodnutia koordinátorov? Ďakujem pekne, pán e, predseda. Áno, parlamentná e, skupina ktorú zastupuje sme, je proti tomuto rozhodnutiu, takže e, potrebujeme ešte trošku viac e, času. E, Navrhujeme, aby sme počkali, kým na komisia predostrie lepší návrh na zlepšenie tohto systému. Tento systém predsa len má veľké nedostatky, už to zaznelo. Mnohé právne systémy nie sú dostatočne dobre zohľadnené Ide o veľmi dôležitý dokument, e, ktorý by naozaj vytvoril spoločný priestor spravodlivosti a slobody. A len 30 e, príslušných aktov bolo zrealizovaných. My naozaj už nechceme, aby tu dochádzalo k nejakému ďalšiemu zdržiavaniu. Myslím, že ako parlament by sme mali e, prijať iniciatívu. Chceli by sme, aby sa o našom e, návrhu hlasovalo. Pán Bušade, takže pri tomto nariadení e, sme tu mali rôzne e, reakcie zo strany politických e, skupín. Nechceli sme toto úplne odmietnúť, lebo by dôšlo k oddialeniu. Máme tu potom aj správu o, z vlastnej iniciatívy o fungovaní európskeho zatýkacieho príkazu a potom aj rôzne navrhy na e, posilnenie a zmenenie e, systému. No ale rozhodnutie koordinátorov e, bolo také, že by tu došlo k presunutiu tejto správy z iniciatívy k európskemu zatýkaciemu rozkazu. Frakcia EKR je teraz proti takémuto posunutiu. Ja by som teda navrhoval, aby táto feedback note, táto eh, eh, informačná nota, ktorú ste dostali k dispozícii, aby sme ju prijali okrem tohto jedného bodu. Hlasujeme teda o tomto eh, posunutí. Musíme poinformovať všetky politické skupiny aby mohli prijať potrebné rozhodnutie. A budúce zasadnutie výboru LIBE je naplánované na 17. septembra v Štrásburgu. Máme tam na programe správu e, odchádzajúceho eurokomisára pána Avramopulosa. Prepačte, 16. v pondelok 16. Štra, e, septembra v Štrasburgu. Takže navrhujem, aby sme na tomto zasadnutí e, sa zaobrali ešte aj dodatočným e, bodom, aby sme hlasovali na základe toho, ako e, politické skupiny si premyslia stratégiu k tomuto bodu. Dobre, takže tento jeden bod by sme odročili na 16. Pán Bušade, ja som proti tomuto rozhodnutiu. E, môžeme hlasovať aj e, teraz. Máme tu riadne zasadnutie schôdze, takže e, hlasujme teraz. Ja som proti. To, že tu nie sú všetci, to je jedna vec. Mali možnosť prísť. Hlasovania musia byť vždy vopred ohlásené aby politické e, skupiny mohli e, príslušne inštruovať svojich členov. A keď niekto nemôže prísť, môže sa nechať zastúpiť tak, aby hlasovanie naozaj bolo e, efektívne, efektívne odrážalo situáciu na výbore. Zvyšok rozhodnutí koordinátorov je teda podporený. Môžeme teda prejsť k ďalšiemu bodu nášho programu. Začíname s prezentáciou výročnej e, správy o uplatňovaní Charty základných práv EÚ v roku 2018. Charta základných práv Európskej únie vstúpila do platnosti spoločne s Lisabonskou zmluvou v roku 2009 má rovnakú platnosť ako zmluvy článok 6 zmluvy o fungovaní Európskej únie pripisuje rovnakú hodnotu eh, Charte základných práv Európskej únie a tá sa stáva relevantným eh, parametrom aj pokiaľ ide o rozsudky eh, Európskeho súdneho dvora. Európsky súdny dvor stanovil, že Charta základných práv je záväzná pre všetky členské štáty a takisto aj európske inštitúcie, pokiaľ ide o vymáhanie či implementáciu európskych eh, zákonov, európskej legislatívy. A to je niečo, čo by sme mali oslavovať, eh, na čím by sme sa mali zamyslieť. A práve za týmto účelom sme e, pozvali k nám Barbaru Nolan, vedúcu oddelenia z generálneho riaditeľstva JAST z Európskej komisie a nasledovať potom hneď bude prezentácia správy o základných právach Michaela O'Flahertyho, riaditeľa agentúry EÚ pre základné práva, ktorá sa nachádza vo Viedni. Začneme teraz e, s prezentáciou pani Nolan. Myslím si, že sa bude konať viacero diskusí, eh, panelov, stretnutí, ktoré sa budú snažiť správne zhodnotiť 10. výročie Charty základných práv. Niektorí z nás E, sa zúčastnia v budúcich týždňoch e, týchto stretnutí. Je to dosť významné podujatie, ktoré by sme mali mať na pamäti, pretože e, Charta základných práv EÚ predstavuje obrovský krok vpred pre Európsku úniu, európske procesy a koncept európskeho občianstva. Nech sa páči, e, Barbara Nolan, teraz už máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Želám všetkým dobré ráno novým členom parlamentu, aj tým, ktorých poznáme z minulosti. Niektorí e, z vás budú vedieť, že po tom, čo charta vstúpila do platnosti pred desiatimi rokmi, komisia prijala stratégiu k charte, ktorá E, ktoré záväzkom bolo vytvárať e, aj výročné správy o e, uplatňovaní charty základných práv zo strany členských štátov a inštitúcií. Takže deviatá správa za rok 2018 bola prijatá v júni tohto roku. Mali sme tu dokument v štýle oznámenia a zároveň Ehm, detailný ehm, pracovný ehm, dokument. Správa popisuje, ako sa charta uplatňovala v roku 2018. Prečo v roku 2018? Prirodzene musíme počkať na koniec roka, kým môžeme sa zaoberať celým rokom. Preto v roku 2019 sa prijala správa k roku 2018. Tento rok je významný, lebo tu máme 10. výročie, odkedy vstúpila charta do platnosti. A vidíte, že e, takto je zameraná aj správa. E, sú tu aj výsledky z Eurobarometra o povedomí o charte, e, ktoré sme zverejnili v júni a sú teda dosť sklamaním. Vrátim sa k tomu. Keď sa pozrieme späť do tých posledných desiatich rokoch, vidíme, že Charta základných práv sa postupne rozvíjala v EÚ. Správy popisovali každý rok iniciatívy, ktoré podporujú základné práva, a oblasti, kde došlo k mainstreamingu základných práv, ako si to vyžadovala stratégia Európskej komisie. Správa z roku 2018 sa obzvlášť sústreďuje na e, nový fond pre e, spravodlivosť e, a práva, ktorý podporuje obhajcov práv a všetkých, ktorí sú aktívni v oblasti základných práv. Máme tu aj iniciatívu e, týkajúcu sa e, informantov. Mnohí z vás e, o nej vedia. Dúfajme, že vstúpi do platnosti neskôr tento rok. A nasledoval potom balíček prijatý ešte pred európskymi voľbami, kolokvium o demokracii E, takisto sa tam zdôrazňuje e, neustále úsilie e, bojovať proti nenávisným prejavom a podporovať integráciu Rómov. Chcela by som eh, hovoriť o screeningu iniciatív a o iniciatívach týchto základných práv. Keď sa pozrieme na predchádzajúce eh, správy, eh, vidíme, že európske aký, ktoré podporuje základné práva, sa rozširuje. I máme tu iniciatívy o ochrane práv, ochrane obetí, spravodlivom postupe o sociálnom pilieri, rovnováhe medzi pracovným rodinným životom, Zaznamenali sme eh, aj na komisii určité zlepšenia. Eh, poskytujú sa usmernenia eh, pre kolegov z iných generálnych rediteľstiev, aby lepšie mohli títo posúdiť, či to, čo príjmajú, je v súlade s chartou základných práv. Vidíme, že e, kolegovia si postupne vyvíjajú dobré reflexy, čo nám tiež e, zjednodušuje u nás na oddelení e, prácu, keď sa zaoberáme screeningom implementovania. Toto je veľmi dôležité. Je to totiž to upstream, je, toto všetko sa deje ešte predtým, než sa naše návrhy dostanú k vám. A samozrejme, keď sa dostanú k vám ako výbor LIBE, máte aj vy dôležitú úlohu prekontrolovať ešte raz, či sme našu prácu odviedli dobre. A môžete e, príjmať e, stanoviska e, z pohľadu dožívan základných práv k akémukoľvek legislatívnemu návrhu. Takže Takýmto spôsobom tiež máme možnosť e, kontrolovať, ako sa základné práva dodržiavajú. Tento výbor tiež e, e, prispieva ku kultúre základných práv v inštitúciách EÚ. Spomína sa v správe pomocou vašich príspevkov k mnohým správam, správam zasnej iniciatívy, otázkam na ústne zodpovedanie a podobne. Ako monitorujeme situáciu v členských štátoch? Komisia zohráva svoju úlohu ako e, strážkyňa zmluv. Charta musí byť plne rešpektovaná členskými štátmi, keď implementujú zákony EÚ. No a toto je kľúčová otázka. Charta sa e, môže uplatňovať na členské štáty iba, keď implementujú EÚ legislatívu. A my naďalej monitorujeme situáciu e, v teréne a zahojíme konania pre porušenie, keď e, si všimneme, že nedochádza k takémuto uplatňovaniu. E, nemusí sa nám to pripomínať, ale je dobre zaznamenať to, že sme začali viaceré postupy pre porušenie proti Maďarsku, pokiaľ ide o situáciu organizácií občianskej spoločnosti, akademickú slobodu, právo na azyl a eh, asistenciu pre žiadateľov o azyl. Eh, tieto eh, veci sa momentálne nachádzajú na Európskom súdnom dvore. Komisia toto leto poslala aj list Maďarsku týkajúcu sa neposkytovania potravín a stravy ľuďom, ktorí sú zadržiavaní v maďarských tranzitových zónach na hranici so Srbskom. Komisia takisto e, začala s zákonaním pre porušenie proti Polsku, pokiaľ ide o zákon o ústavných súdoch, o nových disciplinárnych režimoch e, proti sudcom. E, toto druhé sa ešte stále prejednáva na Európskom súdnom dvore. V jeseň by malo padnúť rozhodnutie. Správa takisto ukazuje, že Európsky súdny dvor čoraz viac vo svojich rozsudkoch poukazuje na chartu základných práv takže váha charty sa e, posilňuje, čoraz viac na ňu odkazuje Európsky súdny dvor vo svojich rozsudkoch. Napríklad, pokiaľ ide o čísla, 356 prípadov v roku 2018 v porovnaní s 27 v roku 2010 obsahovalo túto zmienku. Takže e, charta je relatívne nový nástroj, v oblasti základných práv a e, vyžaduje si to čas, aby e, bola známa, aby viacerí kľúčoví aktéry, ktorí ju používajú, ju používať začali, ale vidíme, že e, je tu teda takýto pozitívny vývoj aj e, národní aktéry e, sa čoraz viac opierajú o chartu základných práv. Mali sme 84 preliminárnych e, otázok v roku 2018 v porovnaní s iba 19 v roku 2010. A tabulky s týmito číslami sú obsiahnuté v samotnej správe, môžete si ich tam dohľadať. E, tvorcovia politik a sudcovia čoraz viac používajú chartu, to je veľmi dôležité. Charta je totiž najefektívnejšia, ak e, má skutočný dopad na život ľudí. E, napriek tomu, a teraz by som prešla k povedomiu a našmu prieskumu, ešte tu nemáme plný potenciál charty Eh, občania do veľkej miery nepoznajú chartu a to je niečo, na čo musíme spoločne pracovať, snažiť sa eh, s týmto pracovať. Európska agentúra pre základné práva, eh, môj kolega Michael bude za ňu hovoriť, vypracovala správu, kde sa hovorí o nedostatku národných politík, ktoré by zvyšovali povedomie a implementáciu charty Eurobarometer, ktorý som spomenula, ktorý sme vykonali začiatkom tohto roka, ukazuje, že napriek tomu, že situácia sa jemne zlepšila od roku 2012, iba 4 z 10 občanov počuli o charte a iba 1 z desiatich vie, o čom je. 6 desiatich by chcelo mať viac informácií o charte jej právach a kde sa obrátiť, ak ich práva sú porušené. Takže je pre, tu obrovská práca pred nami, pokiaľ ide o zvyšovanie povedomia o charte, obzvlášť na národnej úrovni. Takže máme tu kolektívnu zodpovednosť informovať občanov o charte, e, môže byť efektívna v živote ľudí, iba ak títo budú vedieť, aké majú práva, kam sa obrátiť, ak tieto práva budú porušené ale to treba robiť opatrne, myslím, lebo sa to neuplatňuje vo všetkých okol- za všetkých okolností a musíme dávať veľký pozor, aby sme tiež nevyvolali príliš veľké očakávania. Nie je to všeliek na problémy všetkých, pretože žiaľ Bohu sú tu obmedzenia v charte a ja viem, že vy ako členovia Európskeho parlamentu o nich dobre viete. Takže spoločnosti, občianskej spoločnosti, obhajcovia e, práv sú kľúčoví aktéry, ktorí nám pomáhajú zvyšovať povedomie o charte, obzvlášť e, národné organizácie, organizácie, ktoré sa zaoberajú kvalitou. A takisto je to dôležité aj pre právnikov, súdcov a orgány činné v trestnom konaní. Oni by tiež mali byť školení o charte, o čom je charta a my už teraz poskytujeme tieto školenie právnikom a sudcom, ale mohli by sme mať ešte viacej, viacej možností, keby sme mali nové financovanie, by sme to posilnili. A tiež občianské spoločnosti by mali byť multiplikátormi, pretože veľmi úzko spolupracujú s občanmi a vysvetľujú tieto práva a tiež by sme sa mohli zamyslieť nad tým, ako lepšie propagovať nástroje ako napríklad e-justice, kde sú tiež informácie o tom, kde sa charta uplatňuje. Takže záverom, lepšie využívanie a vzbudovanie povedomia o charte by bolo určite vhodné, bude to v jadre našich záujmov, budeme to robiť počas fínskeho predsedníctva, viaceré príležitosti 12. novembra budeme mať podujatie, kde budeme oslavovať 10. výročie charty ako právne záväzný nástroj. Budú tam právnici, advokáti, predstavitelia občianských spoločností. A mimoriadne ma teší, že aj predseda tohto výboru prislúbil účasť a prejav na tomto podujatí. Takže ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pani Nolan. Prepáčte, že vás musím upozorňovať na čas. Musíme dodržiavať čas tým e, starším poslancom to už netreba vysvetľovať, ale tým novým to treba trošku pripomínať, pretože my máme naozaj to najväčšie bremeno, tú najväčšiu pracovnú záťaž a niekedy máme veľmi, veľmi tesný e, tesný E, e, program. 9.45 má prísť komisár King, takže naozaj ja chcem veľmi pekne poprosiť, aby ste dodržiavali rečnícky čas. Ešte budeme mať 10 minút na prejav pána Flagertyho, takže tu e, si teda tu, my sme si vypočuli viaceré agentúry tuto na našom výbore, ktoré sa venovali aj tejto charte, ale teraz si vypočujeme práve predstaviteľa eh, riaditeľa agentúry pre základné práva, ktorý naozaj vie, a ako to vyzerá, vie, aká je diskriminácia, aké sú tie hrozby, ktoré ohrozujú uh, tieto základné práva. Preto ma naozaj mimoriadne teší, že medzi nás zavítal Michael O'Flaherty, ale napriek tomu vás musím poprosiť, aby ste dodržali rečnícky čas 10 minút, pretože by sme si chceli vypočuť čo najviac poslancov. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ja naozaj budem tento čas dodržiavať toto už je dlhodobý zvyk našej agentúry, že chodíme medzi vás a informujeme vás o práci našej agentúry, ale teraz chcem poinformovať o tejto výročnej správe, ktorá, o tej správe, táto, pra, táto, táto, táto správa sa nezaberiava na služby, ale skôr na každoročnú správu. A tá správa z roku 2019, o ktorej budem hovoriť, tá vlastne vychádza z roku 2018. Je naozaj veľmi ťažké vybrať to najdôležitejšie z tohto obsahu, ale pozrime sa na takých 5 komunít, ktoré sú rizikové v rámci nášho spoločenstva. Predovšetkým sú to Židia. Ehm, máme štatistický prehľad, ktorý poukazuje poukázal na to, že v Európe máme závažný problém s antisemitizmom a máme tu veľký počet na našich ehm, eh, židovských bratov a sestier, ktorí zvažujú, že z Európy odídu. A tie šokujúce čísla Mm, ktoré máme z viacerých inštitúcií a komisia, aj tento parlament reagovali na túto závažnú situáciu. Druhou ohrozenou skupinou sú moslimovia, máme ich tu veľmi veľa na základe migrácie a sú predmetom diskriminácie a nenávisti. Naozaj je to veľmi e, obavy spôsobujúca situácia a tiež na žiadosť komisie sme vytvorili databázu, ktorá sa zaoberá incidentmi proti moslibom. No a každodenne sa to, neustále sa to uh, uh, na, na, napriek tomu sa to teda aktualizuje. E, treťou komunitou sú Rómovia, je to 6 miliónov ľudí a tiež sú to šokujúce čísla marginalizácie, upierania ich práv a tá situácia e, Rómov to bude naďalej pre našu agentúru FRA e, jednou z priorít, keď sa pozrieme aj na socioekonomické dáta. Je tu naozaj e, taký antiromizmus, anticiganizmus, nenávisť. Ďalšou komunitou sú migranti toto naďalej je e, v centre nášho záujmu, našej agentúry. Nemusím vám o tom dopodrobná rozprávať. Poznáte to v roku 2018-2019 sme sa zaoberali situáciou v Stredomori a potom aj tými incidentmi, ktoré sa týkali utopení. 6 ľudí denne sa tam utopí e, až do nedávnych e, mesiacov a tiež v roku 2018 a tiež kriminalizácia záchranných akcií. No a <laughs> poslednou skupinou sme my, my, bežná populácia. Preto nás spomínam, lebo v roku 2018 sme sa senzibilizovali a uvedomili sme si, že naša, naše súkromie je ohrozené digitalizáciou. V roku 2018 sme sa rozhodli, že budeme chrániť naše osobné údaje na internete. Takže toto sú v podstate 5 skupín ľudí, o ktorých sme si robili starosti v roku 2018. V roku 2019 sa to veľmi nezmenilo. Ale pozrime sa na týchto 5 e, oblastí, ktoré nám spôsobujú problémy, aj pozitívne. Teda pozrime si 5 oblastí, udalostí, ktoré sú optimistické. E, v roku 2018 bolo prijatých veľmi veľa opatrení, aby sme tieto obavy potláčali. Napríklad GDPR sme prijali, a e, potom sme vydali manuál, ktorý umožňuje ľuďom z praxe e, to, túto, tento legislatívny návrh, ktorý je veľmi komplexný, uplatňovať. Potom máme sociálne práva. Videli sme veľmi veľa legislatívnych aktov, ktoré posilňujú tieto naše práva. A niekedy sme to povedomie vzbudzovali my ako agentúra, napríklad nariadenie ETIAS. E, tu sme tiež na to upozorňovali, že aj chartu základných ľudských práv tu treba dodržiavať. E, no a ďalej sme podporovali v roku 2018 osvedčené postupy na národnej úrovni. Niektoré orgány, niektoré veci robia veľmi dobre a práve tieto osvedčené postupy chceme podporovať. My sme našli 30 takýchto príkladov na národnej úrovne osvedčených postupov, ktorí by sme mali propagovať, ako napríklad sme vydali v roku 2018 správu o osvedčených postupoch, o deinstitucionalizácii E, ľudí so znevýhodnením handicapovaných ľudí. A to je tiež veľmi dobrý príklad. Potom ďalšou oblasťou, ktorú by som chcel spomenúť, bol nový záujem na pozornosť nie len na zneužívanie práva, ale skôr na takú štruktúru, ako by sme chránili ľudí pred takýmto zneužívaním. My sme chceli komisiu, my sme požiadali komisiu, aby posilnila uplatňovanie týchto práv v národných orgánoch. V roku 2018 sme podporovali občianskú spoločnosť, uznanie týchto práv a systematickú reakciu zo strany európskych inštitúcií. V roku 2018 sme vyvinuli reakciu aj vrátane parlamentu, teda e, na posilnenie štát, e, právneho štátu. E, ďalšia oblasť, ktorá bola optimistická v roku 2018, E, teraz by som sa chcel zamerať na samotnú chartu, ako Barbara Nolan povedala e, už e, veľmi veľa, takže nechcem povedať veľmi veľa. Je to taká osobná pripomienka. Nede tu len o to, že si to neuvedomujeme, ale v rámci toho, aká sa využívala pravda, to bolo v roku 1985, kedy sme o tom začali hovoriť, keď sme mali dohovor o základných ľudských právach a vtedy ľudia ne nevedeli vôbec, čo to je. Samozrejme, to povedomie je nízke, ale už tam niečo je a môžeme to rozvíjať a no, určite to budeme podporovať. My naďalej budeme podporovať nástroje, vyvíjať nástroje, ktoré by podporovali aj vás, kde sa táto charta uplatňuje, kde sa neuplatňuje. V novembri teda budeme mať toto podujatie a vás v Líbe by som tiež chcel poprosiť, aby ste v nasledujúcich týždňoch, ktoré nám ešte ostávajú, v tomto roku 10. výročia vyvíjali ďalšie opatrenia na vzbudzovanie povedomia. No a ďalšia optimistická vec v roku 2018 bola tá pozornosť, tá naozaj pozornosť, ktorú sme venovali SDG, eh, tým trvalo udržateľným rozvojovým cieľom E, toto bola taká, taký domáci pro, program, sa internalizoval a nebol tu už len vonkajší problém, pretože sme chceli naozaj zapracovať tieto hodnoty ochrany základných ľudských práv do e, nášho práva, do našich spoločností a preto e, tá, ten záujem, tá, tá, tá, tá tematická kapitola tej správy, ktorú máte predložené zo strany agentúry, tu podporujeme práve tieto SDG v rámci Európskej Európskej únie. Takže, vážený pán predseda, vážený Vážení poslanci, naozaj sa nemusíme sťažovať a nemusíme nariekať. Áno, rok 2018 bol veľmi ťažký, veľmi náročný, ale bolo tam aj, e, určitá nádej, bola tam aj nádej. Ďakujem veľmi pekne, pán riaditeľ Oflaverty, veľmi pekne ďakujem aj za to, že ste mali úplne úžasnú prezentáciu v rámci desiatich minút. Takže nech sa páči. E, takže teraz e, máte čas vy, nech sa páči, môžete sa vyjadrovať. Možno, že komisár King trošku e, počká, ale nenechajme ho e, čakať veľmi dlho. Takže máme 15 poslancov. Ja vás naozaj chcem e, veľmi slušne požiadať, aby ste naozaj dodržiavali rečnícky čas jednej minútky, pretože musíme nechať čas rečníkom aj na odpoveď. E, takže najprv dám slovo niekoľkým. Ja by som vás chcel požiadať, a e, tí, ktorí sa nedostanete k slom, slovu, prosím, zašlite to písomne, ale ja sa vždy snažím, ja sa vždy snažím, aby sa každý mohol zúčastniť. To je môj prvý e, cieľ, keď tá, dá sa to zvládnuť, keď budete dodržiavať rečnícky čas. Keď nie, no tak Nemáme tu nejaký poriadok, nemáme tu poradie. Takže začneme pani Sipel, jedna minútka keď, keď to dodržíte tú jednu minútku, tak sa nám to podarí. Prosím, minútka a vtedy to bude realizovateľné, aby ste sa mohli vyjadriť všetky. Pani Sipel, ďakujem pekne, ja sa pokúšim, pokúsim stručne po všetkých týchto diskusiách s základným ľudským právam a ich ohrození. Ja by som sa objednala, um, ja by som sa zamerala na jednu záležitosť a to je digitalizácia, umelá inteligencia, ktorá hrá rolu vo všetkých eh, oblastiach nášho E, života. A ja sa chcem opýtať agentúry FRA, ako zabezpečíte, že naše osobné údaje sú chránené, pretože napríklad rozpoznávanie tváre sa uplatňuje kdekoľvek a nie len v orgáne, len pri sledovaní práva. E, ďalšia kolegyňa, ja neviem, či budem taká stručná, no ale myslím si, že ten problém e, je, táto správa poukazuje na to, že Európska únia má veľmi veľa orgánov, ktorí sa zaoberajú právom, konvenciami my máme najlepší systém na svete, ale presadzovanie a implementácia to je veľmi slabúčké, pretože komisia, ktorá by to mala presadzovať, komisia sa jednoducho bojí členských štátov. Musím povedať, že musíme vyčkať, nakoľko nezávislá a nakoľko odvážna bude tá nová komisia. Ale čo som videla doteraz, no to nevzbudzuje veľkú nádej. Či, komisie, či táto komisia bude mať dostatok odvahy, aby sa postavila členským štátom. Um, aj naši, naši občania majú tú odvahu, že idú na súd, e, súdia sa, ale na to boli aj financie vyčlenené, ale toto, toto, toto komisia úplne udusí. Ďakujem veľmi pekne pani Strik, ďakujem veľmi pekne pán predseda. Ja by som sa tiež chcela obom poďakovať za vynikajúce prezentácie a mám otázky na pani Nolan. Eh, ako by sme mohli zlepšiť transparentnosť, dodržiavanie čarty, ako to hodnotíme v návrhoch komisie, v hodnotení dopadov a to, čo povedala pani Felt, práve toto konkrétne uplatňovanie je ešte problematické. A mm, kde vidíte možnosti, ako vypracovať konkrétne praktické usmernenie pre tých, ktorí rozhodujú, ako lepšie implementovať chartu, pretože práve článok 24 bol interpretovaný veľmi rôznym spôsobom a moja posledná otázka je o externom uplatňovaní mimo teritória. Pán O'Flaherty to práve e, spomenul. Tieto napríklad záchranné operácie. Ako sa monitoruje, že práve tieto aktivity týchto ľudí sú v súlade s právou? E, pán Retardino. Ďakujem, e, pán predseda. Bez pochyby sa nachádzame teraz v novej fáze politiky posledné tri roky značne zmenili e, e, medzinárodnú scénu USA, Brexit, e, posledné európske voľby. Toto všetko dokazuje, ako internet hlboko zmenil aj volebné stratégie, aj spôsob, akým sa robí politika. Je to naozaj revolúcia. Zmenili sa organizačné modely, modely participácie, aj nástroje komunikácie či vlastne vytvárania prieskumov. Eh, všetko to má vplyv na výsledky volieb. To, čo ste nám dnes ilustrovali, je určite pozitívne, ale treba sa naozaj venovať využívaniu eh, siete, boju proti dezinformáciám Treba si uvedomiť, že sieť je hlavne priestorom pre demokratickú výmenu a diskusiu medzi občanmi. Treba bojovať proti dezinformáciám, ale toto sa nesmie nikdy stať nástrojom pre e, cenzúru. Treba e, teda v tejto súvislosti obhajovať e, hodnotu demokracie. Sarà qui fra qualche minuto. Musím vás upozorniť, že pán komisár Kevin príde o niekoľko minút. Musíme dodržiavať naše body programu. Žeroka, you got the floor for one minute. Pani Žeroka, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela vyjadriť k právam detí. Ďakujem veľmi pekne za obe prezentácie, ale momentálne, kým sedíme my tu v celej Európe v getách, sú stovky tisícok detí, ktoré nemôžu ísť do školy. A ja som vám a vám poslala video predtým, než som prišla v jednom e, tábore, kde... E, a moja otázka je, e, kde, kde vidno, že tie deti sú v tomto tábore. Teda moja otázka je, ako zvažujete tieto práva detí? Nie je tu dobré monitorovanie, dodržiavania ich práv a toto sú deti budúcnosti, to je budúca pracovná sila budúcnosti, takže je to veľmi dôležité. Ale teraz tu hovoríme o ich, o ich právach a tam je to aj v 24 bode o právach eh, detí. My máme asi 6, milión Rom, 6 eh, miliónov Rómov v Európe, ste povedali, ale máme stovky miliónov, ktorí nie sú e, eh, Romovia, ale z nich 70 miliónov sú deti, ktoré žijú bez základných hygienických podmienok, bez základných podmienok, bez toho, že by mohli chodiť do školy. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Santos. Vypočuli sme si rečníkov hovoriacich o ochrane práv aktivistov a o posilnení občianskej spoločnosti. Ja by som chcela hovoriť o e, Stredomori a o fenoméne kriminalizácie humanitárnej pomoci, ktorú poskytujú mimovládne organizácie. Táto, e, tieto právne kroky v oblasti migrácie v Maďarsku Eh, ku ktorým dochádza a nevidíme žiadne opatrenia zo strany komisie, nevidíme žiadne aktívne reakcie na všetky udalosti, ktoré sa dejú eh, v Stredomorí. Teda zaznamenávame, eh, že sa príjmajú legislatívne akty, aby sa zabránilo kriminalizácii, ktorú pomoci, ktorú poskytujú mimovládne organizácie a e, hľadáme ľudí, ktorí e, by sa proti tomu postavili. Čiže chcem počuť, aké konkrétne akcie si myslíte, že komisia e, podnikne. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel v podstate sa ubrať rovnakým smerom, presne to, čo práve spomenula pani Santos na adresu pani Nolan. E, vy ste povedali, že e, bude dochádzať k rôznym akciám pre Maďarsko a iné členské štáty, ale e, tu došlo jasne k porušeniu článku 18 charty, to je azylové právo. Boli uzavreté prístavy v Taliansku, ktoré sú ešte stále uzavreté aj na Malte Takže čo robí komisia, e, pokiaľ ide o toto porušenie azylového práva? A toto je predsa právne, teda porušenie práva, je to e, protiprávne. Ako to vyzerá s perspektívou vnútorného trhu? To je moja ďalšia otázka. A potom pán e, e, O'Flaherty, mohli by ste niečo povedať k vzdelávaniu, e, pokiaľ ide o E, ľudské práva. Ďakujem. No. Je tu ďalšia rečnička? Nie. Pani Miselár? Nie. Ďakujem, pán predseda. E, počas e, predvolebnej kampane som mal problémy pri zodpovedávaní otázok občanom, e, pokiaľ ide o ich základné práva, predovšetkým otázky zo strany e, menšinových komunít. E, napriek tomu, že etnické a jazykové menšiny sú viac ako, tvoria viac ako 10 obyvateľstva EU, vedia, že charta základný práv existuje, ale sú sklamaní, pretože je slabé presadzovanie. Ako by sa to dalo zlepšiť v budúcnosti? A moja druhá otázka otázka e, na to nadvezuje, že či e, agentúra pre chartu základné práva v budúcnosti plánuje vypracovať štúdie a odporúčania týkajúce sa situácie e, tradičných menšín v Európskej únii. Máme 10-ročné výročie Lisabonskej zmluvy, takže toto by bola dobrá príležitosť. Ďakujem pani Spurek. Ďakujem, pán predseda. Drahí kolegovia, ďakujem za vaše prezentácie. Ako všetci vieme, eh, pred eh, chart, predtým, než charta eh, vstúpila do platnosti pred, desiat, pred desiatimi rokmi, bol podpísaný tzv. britský protokol. Polsko sa pripojilo k Británii v tomto protokole, kde sa uvádza, kde, že nie všetká, celá charta sa vzťahuje na britských občanov a polských občanov. Pre, pre britských občanov to boli právne systémy, vláda v Polsku sa obávala právnych opatrení proti občanom a moja otázka je, či e, e, komisia analyzovala dopad, ktorý mal tento protokol na základné práva v Európskej únii. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Vidíme, že pán komisár King už je v miestnosti, takže oceňujeme e, vašu trpezlivosť. Ešte niekoľko minút budeme pokračovať v diskusii teraz pani Salcarani, na jednu minútu, nech sa páči. Uh, I'll be speaking in Swedish. Budem hovoriť po švedsky. Ďakujem veľmi pekne za tieto veľmi zaujímavé prezentácie. Uh, mám pocit, že uh, tri z piatich skupín, ktoré sú postihnuté, moslimovia sú súčasťou obyvateľstva proti moslimská diskriminácia sa šíri Európou. Keď sa pozrieme na situáciu žien a detí v tejto skupine, e, pýtam sa, na aké výsledky máte. Ak nie, možno by ste sa na to mohli viac zamerať. E, druhá otázka sa týka jedného z pozitívnych trendov, ktorý ste spomenuli. Ľudia, ktorí majú rôzne schopnosti, ktorí sú postihnutí e, antidiskriminačnou smernicou, ktorá je blokovaná v rade a toto je čosi, čo e, e, nemôže byť v súlade s chartou ani s vašou politikou. Ďakujem. Pani Dobre, ďakujem. Ja budem hovoriť po maďarsky, takže chcem hovoriť po maďarsky. Ďakujem veľmi pekne, e, pán predseda. E, Charta základných práv Európskej únie e, zakotvuje rôzne hodnoty, ako napríklad nezávislosť justície, e, rovnaká mzda za rovnakú prácu a tak ďalej. To sú univerzálne hodnoty. Politik, ktorý hovorí, že tieto spoločné hodnoty teda E, sú obmedzované, môžu byť obmedzované na základe niektorých národných tradícií, tak takýto politik klame. Je dôležité pochopiť, že pomocou právnych predpisov e, e, tieto základné práva sú často blokované. To sa v súčasnosti deje v Maďarsku. Že teda E, nie práva sú tie, ktoré musia byť e, presadzované, ale je tu moc, ktorá presahuje tieto práva. Ďakujem. Ja budem hovoriť po polsky. Ďakujem za to, že ste e, vysvetlili, ako Charta základných práv v Európskej únii je presadzovaná, ale ja mám obavy ohľadom inej otázky a to sa vzťahuje aj na budúcu diskusiu na túto tému. Mňa by zaujímalo, či by sme mohli zohľadniť nasledovné konkrétne, že pri Charte základných práv by sa zaviedlo právo na právo e, pro, na, pro, na, právo na boj proti uh, nenávistným prejavom. Ďakujem. Ďakujem. Chcem sa pozastaviť pri právach detí, e, ktoré teraz spadajú pod základné práva, ale nemôžu kvôli svojmu veku aktivovať, narokovať si na dodržiavanie týchto práv. Vieme, že je tu chudoba, že je tu násilnosť e, obchodovateľov voči teda deťom, migrantom, je tu problém prístupu k spravodlivosti. Prijali sme napríklad smernicu o zabezpečovaní procesných práv, pokiaľ ide o deti. Takže mám otázku pre našich hostí, ako sa monitoruje aplikovanie charty, charty pokiaľ ide o práva detí, ak áno, akým e, e, spôsobom by nám pán O'Flaherty mohol povedať, e, ako sa zabezpečujú základné práva detí. Pán Fest, bohužiaľ bez mikrofónu, rečník. Poprosím, zapním si mikrofón. Áno. Dva otázky na pána O'Flahertyho. Všetky, všetci zavraždení Židia v tomto tisícročí e, všetci boli zavraždení moslimami, či e, štúdia preskúmala, e, nakoľko nový antisemitizmus súvisí s pristahovalectvom moslimov. Potom ste spomenuli ako rizikovú skupinu aj migrantov, ktorí sa topia v Stredomori. Čo to má, čo to má Eh, aký to, akú to má súvislosť eh, s ľudskými právami. Ak eh, poslanec havaruje, tak je to nehoda, ale nie diskriminácia. Čo je to za štúdiu, ktorá takto ľahko vážne zaobchádza s pojmom diskriminácie? Ďakujem. No, ako vidíte, je tu, sú, sú tu rôzne otázky, ktoré boli nastolené, takže prosím, e, urobte naozaj, čo je viac vo vašich silách, aby to bolo e, čo najrychlejšie, každý z vás 3-4 minúty, aby pán komisár King nemusel príliš dlho čakať. Okrem toho ešte máme ďalšie body e, na e, zvyšok program, na zvyšku programu e, výboru LIBE. Takže začnete vy. E, otázka digitalizácie, umelej inteligencie, zvolená predsednička komisie avizovala, že chce počas prvých 100 dní svojho mandátu legisl- presadiť legislatívnu iniciatívu o umelej inteligencii. E, môžem povedať, že DG Just je takisto zodpovedné z Digiconnect za vytvorenie tejto, tohto legislatívneho návrhu, čiže e, budeme pracovať usilovne z hľadiska e, základných práv, pretože umelá inteligencia e, zahrňa aspekty základných práv, teda pokiaľ ide o vytvorenie tohto legislatívneho aktu, to bude prvotné vo svete, pretože umelá inteligencia v súčasnosti naozaj nespadá pod žiadnu legislatívu, pod žiadne zákony nepodlieha žiadnym legislatívnym aktom. E, Páni Velc, myslím, že je trošku neférové povedať, že by sme nepresadzovali. Ja som e, prečítala všetky porušenia, e, ktorým sa venujeme, pokiaľ ide o porušovanie základných práv najmä v Maďarsku a v Polsku, teda sme naozaj aktívni. Tieto prípady sú záľudné, vyžadujú si e, veľa času, veľa analýz a e, e, robíme to, čo by sme mali. Čiže sme strážcovia zmluvy, strážcovia charty a podnikáme kroky vždy, keď je to potrebné. Pokiaľ ide o financie, mali sme výmeny bilaterálne o tomto. Komisia momentálne aktívne implementuje tento fond Eh, sme presvedčení, že by sme mali vytvárať kapacity eh, v občianskej spoločnosti medzi mimovládkami, aby sme boli schopní eh, E, e, teda e, riešiť strategické spory, to je účelom fondu. Viem, že chcete, aby to bolo na financovanie sporov, ale máme obavy, že ak sa uberieme touto cestou, tak právnici si zvýšia poplatky a nebudeme schopní dlhodobo vytvoriť zmeny, pokiaľ ide o kapacitu mimovládok, aby sami mohli vlastne Mm, riešiť takéto súdne spory. Čo sa týka e, pani Juroka, otázky pani Juroka, ktorú už poznám, e, e, venovala sa oblasti Rómov. Práva detí, to je súčasť práce môjho týmu. Máme tým, ktorý sa zaoberá právami detí v rámci charty. E, je to veľmi dôležitá oblasť, ale je to súčasť e, balíka základných práv a takisto ste asi zaznamenali, že mm, e, v listoch komisie, ktoré spustila e, nová komisárka, sa avizuje nová stratégia pre práva detí, čiže budeme spolupracovať s parlamentom, aby sme ďalej posilňovali práva detí myslím, že e, kolegu Michaela e, e, teda odovzdám slovo kolegovi, aby zodpovedal ďalšie otázky. Poznáme vašu zaviazanosť a vždy vám pripomíname možnosť, že môžete ešte vaše odpovede doplniť odpovediami písomnými a zaslať ich mailom, ale máte maximálne 3 minúty, pretože nás čak Ká, komisár King. Ďakujem. Digitalizácia a umelá inteligencia. Chcem uh, uistiť výbor, že je to priorita agentúry. E, investujeme do mapovania uh, a na uh, pozorovanie aspektov ľudských práv. Dve veci. Uh, mapujeme relevantnosť, respektíve dopad umelej inteligencie na základné práva, pretože musíme eh, sa pozrieť na realitu a potom eh, eh, to presadiť. Z tohto hľadiska vytvoríme správy, pokiaľ ide o rozpoznávanie tváre a základné práva. Vypracovali sme správu o dopade uvádzania nesprávnych údajov do umelej inteligencie, ktoré vedú k nesprávnym výsledkom pani Velc, to bolo skôr adresované na komisiu, presadzovanie a implementácia zákona. Potrebujeme, aby členské štáty si viac uvedomovali a presadzovali e, e, štandardy a e, základné práva. Nevidíme stíhanie nenávistných zločinov, vrátanie nenávistných zločinov Eh, verejných osobností deti. Chcem zopakovať, čo povedala Barbara Nolan, pokiaľ ide o agentúru základných práv. Eh, rozmer týkajúci sa detí je zakomponovaný silne do všetkého, čo robíme a takisto sa zameriavame na deti eh, v zložitých situáciách. V kontexte migrácie sme sa zamerali primárne na situáciu detí, napríklad Eh, pani Komiči, otázka v najbližších týždňoch. Eh, o dva týždne vypracujeme správu o návratoch eh, maloletých detí do tretich štátov. Špecificky aspekty práv detí, to je veľmi dôležitá súčasť našej práce. Čo sa týka Stredomoria, pani Santros nastolila e, otázku, aj pán Fest, je to otázka e, zákona, e, zákon mori a medzinárodného práva záväzné povinnosti našich štátov, že budeme zachraňovať ľudí v takýchto situáciách na mori. Mapujeme zachytenie lodí, ktoré, u ktorým došlo e, v Stredomori a v tom období, na ktoré sme sa zamrali, sme nenašli e, jediné e, jediný prípad, ktorý vedel, viedol k trestnému stíhaniu. Čiže značne to nie je stratégia trestného práva v kontexte vytvárania zákona pán Luis de Vesa, pokiaľ ide o vzdelávanie o ľudských právach. E, môžem len povedať, že som rád, že ste to nastolili. Musíme ďalej investovať do e, vzdelávania. Trestné právo je jeden nástroj, ale e, vzdelávanie o ľudských právach je ďalšia vec. Zmeniť spoločnosti, aby zabudovávali aspekty ľudských práv do života E, etnické a jazykové menšiny. Vítam túto otázku, existujú, je to reálna a dôležitá súčasť um, Eh, Európskej únie a musíme zabezpečiť, aby eh, podliehali ochrane. Plánujeme štúdie, nie v súčasnosti nie, ale dostali sme od vás, dostávame od vás často žiadosti, aby sme vykonávali tieto úlohy a s záujmom sa pozrieme na takéto eh, požiadavky. Či sme analyzovali dopad polského protokolu v súvislosti s chartou, nie, ale ďakujem za vašu otázku, pani Alsalawi, Myslím, že už som začal odpovedať na vašu otázku, čo sa týka toho, toho, ako sa zameriavame na deti v kontexte menšín, migrantov a ďalších skupín, ale aj ženy. Disagregujeme e, skúsenosti žien vo všetkom, čo robíme, pokiaľ ide o relevantnosť. V Lani sme vypracovali špecifickú správu, pokiaľ ide o skúsenosti žien, migrantiek, no a potom e, rómske ženy, aby som to zasumarizoval, e, často e, sú zraniteľné voči porušeniam ľudských práv a je to oveľa horšie ako v prípade mužov a máme na to dôkazy. E, pani Dobrev, e, e nemožno obmedzovať hodnoty národnými tradíciami, hovoríme o univerzálnych slobodách. Eh, teda hodnotách nie európskych, ale univerzálnych hodnotách, eh, ktoré eh, sú potom zakomponované do všetkých zmluv, za vrátanie do charty základných práv. Pani Adamovič, malo by byť právo slobody proti nenávistným prejavom. E, je to primárne právo EÚ. Nepotrebujeme nový zákon, len musíme vážnejšie brať e, presadzovanie práv a zákonov, ktoré už existujú. A potom pán Fest. E, židia zavraždení moslimami. Nemáme dôkazy, že došlo k akýmkoľvek že by bol takýto vzorec ktorý ste popísali. No a čo sa týka krajiny, e, tak sme e, skúmali Židov, pýtali sme sa ich, e, kto sú tí pachatelia, oni hovorili o extrémnej pravici, teda neznámych pachateľoch a samozrejme aj zo strany moslimskej komunity, ale v podstate sme dostali tie isté odpovede, keď sme položili túto otázku v Lani. Čiže samozrejme ten migračný pohyb, e, ale nevideli sme zmenu vo vzorci e, toho, ako Židia identifikujú pachateľov e, trestných činov zameraných voči nim. Ďakujem. Naše panely E, takže bol to intenzívny prvý deň. Len ako záver dovolte mi e, povedať, že e, nie je pochybnosť 10 rokov po tom, čo vstúpila charta do platnosti o záväznom charaktere a o právnej dôležitosti charty základných práv, ktorá vstúpila do platnosti spolu s Lisabonskou zmluvou. Skutočné výzvy sú um, e, otvoriť sa občanom e, verejnosti a komunikovať e, povedomie dôležitosti a e, právneho a záväzného charakteru tak pre európske inštitúcie, ako aj pre členské štáty. A e, sú tu e, relevantné e, rozsudky Európskeho súdneho dvora, ktoré svedčia o dôležitosti e, vrátane prípadov, ktoré boli spustené po podaní žaloby Európskeho parlamentu, zo strany Európskeho parlamentu eh, pred Európsky súdny zbor celý rad prípadov, kedy Európska charta základných práv sa preukázala ako záväzná a relevantná, pokiaľ išlo o eh, eh, judikatúru. Pán Jureva sa vy sa urobili takú poznámku počiarov, len veľmi rýchlo, ale Máme pocit, že pani Nolan neodpovedala na našu konkrétnu otázku týkajúcu sa e, zatvárania e, prístavov, takže možno by mohla odpovedať písomne. Dobre, písomne. Ale teda stručne poznámka k tomuto. Myslím, že keď nám napíšete, e, zareagujeme, odpovieme, ale nespadá to priamo do oblasti eh, môjho pôsobenia, ale keď nám napíše, napíšete ako komisii, eh, poskytneme vám odpoveď. Ďakujem pekne. A to je všetko, ale týmto sa tento príbeh nekončí. Eh, ako som povedal, už sa bude konať viacero seminárov a stretnutí v budúcich týždňoch k príležitosti 10. výročia Charty základných práv, kde pôjde o zhodnotenie tohto nástroja, ktoré je nám také drahé. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu. Chceme medzi nami privítať komisára Kinga. Ďakujem. Okay, let's move on. With no delay. Thank you, Commissioner King, for being here as usual. Thank you so much. This is a Ďakujem veľmi pekne. Toto je uh, otázka uh, teraz bezpečnosti. Um, hosťom u nás je teraz komisár uh, pre bezpečnostnú úniu Ide teraz o to, aby sme posilňovali bezpečnosť eh, európskych eh, občanov. Veľa sme diskutovali o dezinformáciách a kybernetickej bezpečnosti. A práve k tomuto bodu sa nám dnes vyjadrí pán eh, komisár. Diskutovali sme o vplyve dezinformácií na volebné procesy. Teda ide tu o dopad na samotnú demokraciu nové e, technológie ako deepfakes, umelá inteligencia, platformy sociálnych médií zohrávajú kľúčovú úlohu v procesoch dezinformácií a vlastne napadajú demokraciu v každom členskom štáte Diskutovali sme o najlepších postupoch, o e, etických kódexoch, ale tieto sú aj e, takisto nepostačujúce. Vypočujeme si z úst e, komisára o ďalších krokoch mene komisie v tejto oblasti, pokiaľ ide o budúcu legislatívu pre túto oblasť, obzvlášť pokiaľ ide o bezpečnosti budúcich sietí 5G v EÚ. To je Ehm, teda e, to najnovšie, ehm, nové technológie teda, e, teda sú pre nás výzvou. Je tu napríklad aj o prístup k e, dôkazom a podobne. Ehm, takže, pán komisár, máte slovo teraz na 12 minút približne, tak aby sme sa pridržiavali nášho programu zasadnutia. Potom budeme mať kolo vyjadrení koordinátorov. Snažte sa byť, prosím, čo najstručnejší aby sa mohli vyjadriť aj ostatní členovia výboru. Takže pán komisár, vítam vás medzi nami. Ďakujem veľmi pekne za to, že tu opäť môžem byť. Keď sme sa stretli pred letom, začali sme eh, sa rozprávať o niektorých z týchto eh, tém, o implikáciách nových technológií, o nových eh, správaniach, spôsoboch správania, ktoré ich zneužívajú. Som veľmi rád, že ste navrhli, aby som sa vrátila. Pokračovali sme v tejto diskusii. Je to e, také trošku osobitné obdobie teraz, veľa sa toho deje, veľa diskusí, e, sa vedia aj novej komisii, ale ešte stále toho musíme urobiť veľa e, od teraz do konca oktobra. A ja sa budem teraz sústrediť e, práve na pokrok v tejto oblasti a diskutovať o ňom s vami. No, zvolená predsednička komisie povedala, že e, e, tieto nové technológie transformujú náš spôsob života, musíme sa snažiť to čo najlepšie využiť používať big data, ošetriť oblasť umelej inteligencie. Zároveň keď chceme e, získať všetky prínosy, musíme e, ošetriť aj potenciálne rizika, snažiť sa im zabrániť, znižovať ich, e, bojovať proti ľuďom, ktorí sa snažia interferovať do našich technológií alebo ich zneužiť na vytváranie škody. To znamená, že musíme rozmýšľať nielen nad ekonomickou a priemyselnou stránkou tohto, aj keď je dôležitá. Musíme takisto rozmýšľať nad bezpečnosťou, bezpečnostnou dimenziou, aby sme zabezpečili účinnú ochranu našich občanov, našich spoločností pred e, takýmito e, e, zlými zámermi z európskeho pohľadu. To znamená, že sa musíme snažiť podporovať tie správne e, rozhodnutia, pokiaľ ide o tvorbu kritickej infraštruktúry, jej zabezpečenia a snahy, aby sa využívala na dobré účely, aby e, sa nedala ľahko zneužívať. Pán predseda spomenul 5G, takže začnem touto témou stručne. Všade v Európe si čoraz viac uvedomujeme, ako dôležité je ochraňovať bezpečnosť našej kritickej digitálnej infraštruktúry pred útokmi, e, špionážou, e, nuteným transferom technológií a zmenenou e, geopolitickou situáciou. A na to potrebujeme konať všetci spoločne, všade v Európe, aby sme odstraňovali takéto slabé miesta, ktoré môžu podrývať našu kolektívnu bezpečnosť. Preto komisia pred rokom vyvinula odporúčanie e, európskeho postupu pri zabezpečovaní bezpečnosti sieti 5G. Pri predchádzajúcich generáciách e, Eh, týchto sietí 2, 3, 4G ceny a náklady boli najdôležitejšími úvahami. Pokiaľ ide o 5G, my chceme dať na špičku eh, kritérií bezpečnosť. Eh, potrebujeme tu kolektívne kroky, to tu je jasné, keďže ide o európsku infraštruktúru, preto sme vytvorili trojfázový prístup nášho spoločného postupu v tejto oblasti. Prvou fázou bolo identifikovať rizika v jednotlivých členských štátoch, tak ako ich tam vnímajú. To sme urobili, všetky členské štáty nám e, postupili informácie. Druhá fáza prebieha práve teraz. Chceme toto zosúľadiť, aby e, z toho vyvstal európsky pohľad na rizika, aby sme začali formulovať e, stratégie, ktoré majú Eh, bojovať proti týmto rizikám. Na to máme čas do konca tohto roka, takže eh, postupujeme dobre. Budúce formálne štádium um, tu vyvstane v októbri, kedy ja, Maria Gabriel, um, poskytneme správu o tom, čo sme sa dozvedeli z nášho dialógu s členskými štátmi o rizikách a budeme sa snažiť navrhnúť uh, nejaké opatrenia. K dezinformáciám, o tom sme už hovorili. Uh, vy ako aktívni členovia politických diskusí vo vašich členských štátoch eh, si akutne uvedomujete potenciálne rizika dezinformácií a spôsobu, ako tieto môžu pre- narušovať demokratické procesy voľby, ako sa môžu využiť na eh, rozdelenie našich komunít, našich spoločností. Eh, komisia sa snažila na toto reagovať a vytvorila viacero iniciatív Napríklad oznámenie o boja proti dezinformáciám v roku 2018, akčný plán proti dezinformáciám minulý december a volebný balíček e, opäť minulý rok. Tieto iniciatívy e, spoločne e, mobilizovali verejné, verejné aj súkromné zainteresované strany, občianskú spoločnosť, online platformy, novinárov, medi, médiové skupiny e, kontrolovateľov faktov, e, vzdelávateľov, e, pretože všetci tu musia byť zainteresovaní. Mali sme tu potom európske voľby. A napokon tu nebola nejaká spektakulárna dezinformačná kampaň počas volieb, ale už som predtým povedal, že to neznamená, e, že by sme tu mali e, e, zónu bez dezinformácií. Veľmi veľa dezinformácií cirkulovalo v predvolebnom období. By som uviedol príklad. Z výskumu vyplýva, že v Nemecku online ovplyvňovanie jednej osobitnej strany predstavovalo 86 všetkých stranických aktivít na Facebooku pred voľbami. 4 e, e, krát viac e, komentárov, 6 krát viac 6 krát väčší podiel než všetky ostatné strany dohromady. Väčšina týchto lajkov a zdieľaní pochádzala z klastra približne 80 tisícov účtov, čo obávam sa teda sú naozaj podozrivé, oni vlastne vysielali e, tieto lajky, e, zdieľali to a takto amplifikovali po, e, takéto posolstva. E, mená týchto účtov e, sú podozrivé, takže toto je automatizovaná dezinformačná propaganda. Ak platformy e, sa nevedia poradiť e, s e, takýmito dvojpísmenkovými E, náhodne vygenerovanými menami e, sú podozrivé, tak tu máme problém. A e, je to naozaj ohrozným aj nášho politického života v Európskej únii. Preto sme vstúpili do kontaktu s veľkými internetovými platformami, aby sme podpísali kódex pre boj proti dezinformáciám. Toto sa sfinalizovalo v septembri minulého roka. Facebook, Google, Twitter, Mozilla, aj obchodné asociácie z e, sektora reklamy sú do tohto zainteresovaní. Aj Microsoft sa odvtedy e, pridal, konkrétne na jar tohto roka, zaviazali sa k 15 záväzkom e, a my monitorujeme vlastne splňanie týchto závis, záväzkov Um, robili sme tak pred voľbami, pokračujeme v tom. A v polovici septembru eh, očakávame, aby eh, signatári zverejnili svoje eh, správy, kde budú oni sami zhodnocovať to, čo urobili v tejto oblasti. A takisto tu budeme mať aj hodnotenia nezávislých konzultantov. Tieto správy budú k dispozícii v polovici októbra. Vychádzajúc z týchto prvkov, komisia odkomunikuje e, náš prehľad, ako e, sa kódex implementuje. E, to má byť v dispozícii pred koncom októbra. A plné hodnotenie sa pretaví do oznámenia komisie, ktoré bude k dispozícii začiatkom budúceho roka po konzultáciách nezávislých expertov aj členských štátov. Ako som už povedal, ako povedala moja kolegyňa Gabriel, ak by tieto výsledky mali byť neuspokojivé, E, myslíme si, že komisia by mala byť pripravená navrhnúť ďalšie kroky, e, ktoré by boli e, potrebné, prípadne aj regulačnej povahy. Platformy majú veľkú zodpovednosť, pokiaľ ide o boj proti dezinformáciám online. Google, Twitter a Facebook zahájili kroky vo viacerých oblastiach, čo vítame, napríklad v oblasti zdieľania viac údajov, ale napriek tomu ešte stále toho eh, ostáva veľa eh, urobiť, ako ukazuje by, eh, príklad, ktorý som práve uviedol. Platformy musia poskytovať detaľnejšie informácie týkajúce sa aj vlastne aktérov s nekalými záujmy, aj toho, čo je ich cieľom, terčom. Treba takisto občanom Eh, umožniť, aby lepšie mohli detekovať a signalizovať dezinformácie a platformy musia výskumnej komunite dávať aj k dispozícii ehm, vhodný prístup, tak aby táto mohla dobre analyzovať, čo sa deje a lepšie eh, pripravovať opatrenia na odstraňovanie týchto nedostatkov. V členských štátoch sa takisto príjmali legislatívne legislatívne opatrenia napríklad v e, Spojenom kráľovstve, vo Francúzsku. No a zo strany komisie my e, podporujeme v tomto členské štáty a e, chceme im pomáhať v tom. Pokiaľ ide o voľby, Eh, posilnenie eh, sme eh, spolupracovali v tejto oblasti, podporovali sme výmenu, výmenu najlepšej praxe, podporovali odolnosť, spolupracujeme s Európskym parlamentom, s politickými skupinami, poslancami, aby takisto bolo transparentná aj reklama v oblasti politiky a vypracujeme správu k voľbám, ako prebiehali a pre, odprezentujeme vám ju e, trošku neskôr, e, teraz na jeseň tak e, isto chceme sa venovať otázke, ako identifikovať koordinované dezinformačné kampane. Ako som už povedal, nejakú koordinovanú dezinformačnú kampaň veľké povahy sme neidentifikovali pred európskymi voľbami, ale naše informačné systémy E, vlastne nás e, informovali o takýchto prípadoch. A to, čo potrebujeme, je pomáhať, e, podporovať výskum, pomáhať analýze a spolupráce s medzinárodnými partnermi ako G7 a NATO. V posledných dvoch rokoch sme zmobilizovali komunitu tých, ktorí kontrolujú fakty, výskumníkov, občianskú spoločnosť, ktorí nám pomáhajú kontrolovať fakty a spoločne sa snažíme vypracovať reakcie na dezinformácie. E, čo skoro e, v tejto súvislosti vytvoríme e, novú európsku platformu k dezinformáciám. Budeme podporovať túto komunitu kontrolovateľov faktov. Táto platforma má poskytovať platformám zabezpečený prístup k údajom Ehm, prístup, k, ehm, prístup kontrolovateľov faktov by sa mal zlepšiť, eh, prístup na jednotlivých platformách eh, tak, aby mohli vykonávať svoju prácu čo najefektívnejšie. Takisto sme pomáhali hľadať nové nástroje pre boj proti dezinformáciám. Za Horizontu 2020 sme eh, investovali viac než 14 miliónov eur do podpory nových technológií pre boj proti dezinformáciám, aby sa posilnilo Eh, eh, urýchlo vyvíjanie nových projektov a prepojení medzi výskumom, eh, platformami sociálnych médií a podnikmi. Komisia takisto aj navrhla, aby sa venovalo 60 miliónov eur do tejto oblasti z budúceho rozpočtu. Takisto, aby sme podporovali aj Ehm, správne povedomie občanov a takisto aj nezávislý žurnalizmus. Toto sú všetko prepojené témy. Som veľmi rád, že na programe vášho zasadnutia je práve táto téma dnes. Nová komisia bude e, v e, tejto práci e, pokračovať. Novozvolená predsednička komisie zdôraznila, aká je táto téma pre ňu dôležitá, že bude dôležitý koordinovaný európsky prístup. Napríklad aj pokiaľ ide o umelú inteligenciu, navrhuje sa nový akt pre digitálne, o digitálnych službách. Toto všetko je dôležité e, úsilie, ak chceme zabezpečiť e, prosperujúcu, bezpečnú digitálnu budúcnosť všetkým našim občanom. Ďakujem. Ďakujem e, pekne aj ja. Ešte raz pán komisár King. Existujú rôzne hybridné hrozby a vy ste hovorili o investíciách a práci komisie. V rámci tohto sa do boja proti dezinformáciám investujú milióny. Je veľmi dôležité, aby sme e, tu zabezpečili e, výmenu e, názorov týchto veľmi dôležitých otázkach a otázke hybridného nebezpečenstva. Teraz nás už čaká prvé kolo e, otázok. Slovo dostanú v tomto kole koordinátori. Pokiaľ sa nemýlim, kolega Lenners má slovo ako prvý. Ďakujem pekne, pán komisár King. Budem sa e, sústrediť na tú e, časť vášho príspevku týkajúcu sa 5G E, nikto nespochybňuje veľký potenciál týchto technológií, ale my sa sústredíme na bezpečnostné implikácie týchto technológií. Tu sú dve strany. Na jednej strane je bezpečnosť siete, o ktorej ste hovorili do detajlov. E, Čína, e, čínske bezpečnostné teda informačné služby na jednej strane, potom na druhej strane tu máme členské krajiny, ktoré Eh, svoje hodnotenie dopadov neposkytli včas, ale som rád, že už tak urobili. 5G je globálna záležitosť a ako vyzerá spolupráca medzi EÚ a kolegami napríklad v Austrálii či USA v tejto oblasti, lebo um, takáto istá situácia je aj v týchto krajinách. No a po druhé, nejde tu len o bezpečnosť tejto siete, ale aj spôsob, ako bezpečnostné eh, služby môžu operovať v časoch 5G. Europol vytvoril e, v apríli niečo alarmujúce. Povedal, že v časoch 5G bude veľmi e, e, ťažké vykonávať určité svoje funkcie. Bude veľmi ťažké napríklad monitorovať ľudí, ktorí často menia svoje SIM karty, otázka kryptovania a podobne. Všetko e, toto veľmi stiaží prácu našich bezpečnostných e, zložiek, nebudú môcť tak e, ľahko vykonávať svoje svoju prácu, ako je tomu doteraz. Takže čo chce urobiť e, komisia, aby e, e, zabezpečila, keďže vývoj je tu rýchly, keď k dispozícii bude 5G, aby aj naše policajné zložky boli pripravené na prácu s 5G a aby mohli vykonávať svoju prácu tak efektívne ako doteraz. Eh, la coordinadora de los socialistas, la señora Sipel. Ďakujem, slovo má teraz pani Sipel, ako koordinátorka za SND. Ďakujem veľmi pekne. Áno, mňa tiež zaujíma 5G, pretože som veľmi prekvapená. Ja som počula od viace, z viacerých strán, áno, 5G to je fantastická vec, rýchly internet pre všetkých a teraz tu počujeme zrazu o problémoch. A ten problém možno nie je práve v 5G, ale v šifrovaní. A toto je problém. Samozrejme, šifrovanie je veľmi dôležité a problematické nielen pre finančný sektor a spoločnosti, ale aj pre uh, novinárov, novinárov, právnikov alebo aj oznamovateľov Takže naozaj e, vidíte nejaké riešenie, e, ako získať e, tieto informácie, ktoré budú potrebné pre orgány činné v trestnom konaní. No a tiež by ma zaujímalo vedieť viac o nových technológiách, pretože my často hovoríme, spolupracujme s súkromnými spoločnosťami, ktorí majú tieto znalosti, ale na druhej strane sú tu verejné orgány ako poli, po, policia, a ostatné oblasti, ktoré nemajú dostatok technických pracovníkov, ktorí by sa týmito problémami zaoberali. No a moja otázka je, keď budeme spolupracovať so súkromnými spoločnosťami, budeme mať e, kontrolu nad vecou a diskutuje sa e, v rámci komisie je o tom, ako zvýšiť technické znalosti e, medzi našimi orgánmi. Eh, ďakujem veľmi pekne a teraz za Renew. Thank you um, for uh, Renew Europe uh, and Ms. In- uh, Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne za Renew Europe. Pán komisár King, ja si uvedomujem, že iste viete, že sme mali veľký problém s automanipuláciou v Spojenom kráľovstve nedávno, najmä pokiaľ referenda, počas referenda v roku 2016, keď sme mali aj um, dôkazy o tom, že uh, rusky, ruské spoločnosti sa do toho za, uh, za spojili, takže teraz je mimoriadne dôležité, aby sme zaviedli opatrenia. Ale obávam sa, že väčšina z vašich preventívnych opatrení príde pri neskoro. Moja otázka teda je, ako práve volebné výbory v národných krajinách keď je jasné, že prišlo k takémuto veľkému podvodu, ako majú postupovať, čo majú robiť a keď sa vláde nepodarí mm, z akýchkoľvek dôvodov zakročiť proti takýmto volebným podvodom. Ďakujem veľmi pekne, pani Strik. Ďakujem veľmi pekne, pani e, predsednička. Ďakujem tiež pánu komisárovi Kingovi za jeho informácie. Za zelených by som tiež chcela počiarknúť, že tiež podporujeme a uznávame potrebu chráni, chrániť našich občanov pred dezinformáciami a nenávisnými prejavmi, ale tiež na druhej strane musíme chrániť slobodu slova a prístup k informáciám a preto by ma zaujímalo, pán komisár, ako nájsť tú správnu rovnováhu medzi týmito dvoma oblastiami, čo bude usmernením, čo máme, aké kritériá využívať, aby sme dosiahli túto rovnováhu a pokiaľ ide o transparentnosť, my sme videli, že vy ste sa venovali transparentnosti len pokiaľ ide o politické ku reklamu, ale my potrebujeme skutočné pravidlá, aby sme zabezpečili transparentnosť. E, plánuje komisia e, predstaviť nejaké konkrétnejšie implementovateľné pravidlá k tomuto. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Tardino. Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa. Som eh, bola, eh, urobila som chybu a už eh, predtým som prečítala môj príspevok, ktorý som si predstavila pre komisára Kinga, takže budem stručnejšia a nadviažem aj na to, čo povedali kolegovia predo mnou k dezinformáciám. Pán komisár hovoril o tom, čo sa doteraz urobilo, aj pokiaľ ide o kampaň zvyšovania povedomia a o prácu e, s súkromným sektorom. Uvedomili sme si však, že tieto opatrenia nepostačujú pre boj proti e, fenoménu e, fake news a dezinformácií. Ako už povedala kolegyňa predo mnou, myslím, že by bolo dobre, keby ste nám popísali, čo chce komisia urobiť e, aj teraz e, z krátkodobého a strednodobého hľadiska, pretože všetky členské štáty sú vystavené e, týmto rizikám v predvolebných obdobiach, ale aj mimo nich. Zaujímali by ma aj nejaké normatívne legislatívne baličky. Ďakujem. Del grupo ECR. Ďakujem veľmi pekne a za skupinu EKR, pán Prokač. Eh, Ďakujem, ďakujem pánovi komisárovi Kingovi. Moja prvá otázka k dezinformáciám. E, politická, spoločenská, sociálna komunikácia. Vieme, že do veľkej miery prebieha na internete a cez e, e, platformy. A chcem sa spýtať, možno polícia alebo dokonca e, nejaké e, súdne zložky môžu žiadať o zrušenie internetových e, strán alebo účtov na sociálnych sieťach, pretože veľmi často súkromné spoločnosti so sídlom mimo hraníc EÚ sú za týmito účtami Takže je dôležité, aby e, e, verejná sféra mala e, väčšiu možnosť konať v tejto oblasti. No a potom k 5G nechápem pozíciu Európskej únie, pokiaľ ide o Huawei. Pred dvoma dňami som čítal, že pod predseda pre Európu z Huawei tak trošku provokačne voči USA oslavoval začiatok dobrodružstva Huawei v Európe, takže rád by som sa dozvedel e, niečo bližšie k pozícii Európskej e, komisie v tejto oblasti, ako to vyzerá v EÚ e, s Huawei. Los coordinadores del UE, yo creo que es la señora Pelletier, es así. Tiene usted... Ďakujem pekne a teraz GUE. Áno, takže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 keď je to všetko správne, tak je to zoznam pre druhé kolo. Takže nech sa páči, Gue, pani Pelety. Chcela e, som upriamiť pozornosť na jednu situáciu v Európe, v členských štátoch. E, Zajímali by ma vaše návrhy týkajúce sa článku 13 charty základných práv. Hovorili ste o deťoch, ktoré nemajú prístup k školám, deti utečencov, deti s handicapom. Napríklad e, ide o základné právo a preto e, si myslím, že výbor e, Libe aby obzvlášť by ste sa mali zaoberať touto základnou otázkou. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Teraz, pán King, prosím, máte 10 minút, aby ste odpovedali koordinátorom. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, takže ja sa vrátim k týmto otázkam a myslím si, že aj tam aj tie následovné otázky sa toho budú ešte trochu týkať, takže keď neodpoviem, tak e, celkom tak dajte na e, doplňujúce otázky. 5G, e, áno, máte pravdu, je tu dôležitá bezpečnosť tohto systému a potom sú tu aj technické záležitosti, ale aj technic- záležitosti, ako sa budeme správať, ktoré budú mať dopad na systém. My práve momentálne robíme analýzu spolu s členskými štátmi. Toto sú záležitosti, ktoré ktoré sú veľmi komplikované, pokiaľ ide o národnú bezpečnosť a nám sa podarí postúpiť len keď členské štáty budú spolupracovať, keď uznajú tie prínosy spolupráce. A každý krok budeme zverejňovať. Ďalšie oznámenie nasleduje v októbri. Spolupracujeme s medzinárodnými partnermi USA, bol som aj v Austrálii, na Novom Zélande, diskutovala som s nimi a snažil som sa poučiť z ich skúseností. Mm, aby som odpovedal pánovi Prokačínimu. My sme hneď od počiatku e, e, začali na tom pracovať, ale nezačneme s nejakými Eh, vopred uzavretými mm, názormi. Nemusíme povedať, že toto bude zle. Eh, uvidíme na základe dôkazu, kde sú rizika, ako ich zmierniť. Ale čo hovoríme hneď od začiatku, a to, aby sme na konci na konci procesu sa dohodli medzi členskými štátmi, že určité produkty, služby alebo dodávateľia sú považovaní za neistých, nebezpečných, pretože možno považovať, že toto nie je vhodné. A môžeme povedať nezá, nezávislí od toho, k, aký produkt to je, aký dodávateľ. To uvidíme až na konci tohto procesu a potom vypracujeme zoznam príslušných reakcií a opatrení. No a toto sa týka e, toho celoplošne. Teraz tá otázka e, vôbec to správanie v, rámci sieti a tá výzva toho, že sa nám to celé bude zahmlievať, nie len kvôli šifrovaniu, ale sú tam aj možno, iné možnosti komunikácie. Áno, my si to neustále uvedomujeme. A pre nás je to kľúčovým cieľom diskusie a my spolupracujeme aj s našimi špecializovanými agentúrami a musíme hovoriť aj o uplatňovaní, o autorizovanom prístupe. Nemôžeme naozaj ostať žiť v temnote, ale aj dôležitosť šifrovania E, ktorá v podstate je dôležitá pre nás, lebo chráni našu bezpečnosť. Ja by som napríklad nechcel mať e, žiť e, bez šifrovania, pokiaľ ide napríklad o bankové účty. Čiže prístup áno, ale je dôležité, aby tam orgány činné v trestnom konaní mali prístup a tiež integrita toho šifrovacieho systému, na ktorý sa my všetci spoliehame. Um, nemôžeme ich otvoriť neautorizovanému prístupu zo strany eh, týchto, eh, ktorí páchajú trestné činy. Ehm, momentálne si teda konkrétne uvedomujeme tri záležitosti. Praktické záležitosti, pokiaľ ide o podporu orgánov činných trestnom konaní a agentúr vrátane Europolu, aby sme zvýšili ich schopnosti a možnosti a spolupracujeme s medzinárodnou komunitou na otázke štandardov, ktoré stanovíme na využívanie nových technológií a 5G, aby sme eh, urobili čo je v našich sílov síl, aby tieto e, osoby, ktoré sú, majú prístup autorizovaný, neboli vyhodené z týchto siete. Preto sme Europolu poskytli e, ďalšie finančné prostriedky, aby sa venovali dešifrovacím aktivitám, laptopy, telefóny a tak ďalej. E, podporujeme spoluprácu orgánov činných trestnou trestnom konaní, aby si zdieľali vedomosti a znalosti. Našli sme, venujeme sa aj rešeršovaniu a ako umožniť dešifráciu bez toho, že by sme nepodkopali, aby sme nepodkopali bezpečnosť. No a tiež sme navrhli aj legislatívne návrhy, ako podporiť e, súdne orgány, pokiaľ ide o elektronické dôkazy. Takže je tu veľký diapázon, ako postupovať pred. No a mm, väčšina z vás sa pýtala na, veľa z vás sa pýtalo na to, a ako dosiahnuť rovnováhu. Rovnováhu medzi e, nelegálnym obsahom, nenávisné prejavy a dezinformáciami a na druhej strane tú ochranu, a ochranu a sloboda prejavov. Ja si myslím, že to sa dá. My sme za posledných 18 mesiacov vypracovali taký základ, a tu rozlišujeme medzi nelegálnym obsahom, čiže keď je niečo proti, e, protizákonné, a aj v rámci trialogu sme mali o tomto diskusiu, a napríklad teroristický obsah, to je samozrejme ne- nelegálne. To nie je otázka E, slobody prejavu. To je jednoducho nelegálne. Potom e, tiež nenávistné prejavy na internete E, zatiaľ to máme na báze dobrovoľných dohôd, čo funguje dobre. Niektorí z vás však navrhovali aj legislatívu v tejto oblasti a potom dezinformácie, zavádzajúce o informácie, o tom som hovoril dnes do poludnia. A tu chceme podporovať transparentnosť. Máme kódex, kde sme vypracovali viacero viacero opatrení, napríklad e, reklama, prístup k údajom, ktoré sú potrebné pre súdne orgány na nezávislé preskúmanie, takže máme takéto opatrenia. Ako som dnes e, dopoludnia povedal, že my už máme veľmi veľa toho, čo sme urobili a spolupracujeme s komisárom Gabrielom a aj neskôr tento rok vydáme k tomu oznámenie a myslíme si, že je možné zamyslieť sa e, nad legislatívnymi regulatórnymi opatreniami, ktoré uvedú do života trans- e, pravidlá pre transparentnosti. Myslím si, že vám nemusím hovoriť, čo je e, čo, čo je nelegálny obsah. Takže môžeme tu mať e, také opatrenia, teda tí ľudia majú právo na to dozvedieť sa, čo videli a odkiaľ to pochádza. Toto je ten prístup, ktorý sme my zvolili Tiež podporujem individuálne členské štáty cez tie siete, ktoré som popísal. A e, tu bola otázka na Spojené kráľovstvo. My máme veľmi aktívneho partnera. E, e, je to, je to, um, je to informačná kancelária a jej vedúca je veľmi aktívna v tejto oblasti Takže v tom budeme naďalej e, pracovať a máme aj náročné, na, e, ostatné národné orgány, ktoré sa tým zaoberujú, e, zaoberajú. Zase pán Prokačíny um, Mm, e, áno, my máme, musíme mať spoluprácu s národnými, so súkromnými orgánmi, pretože toto je súkromný sektor. A naozaj ma veľmi teší, že táto spolupráca je aktívna na dobrovoľnej báze. A samozrejme tiež nemali by sme sa zdráhať e, stanovovať pravidlá, keď je to napríklad teroristický obsah, ako to komisia navrhla. Dúfam, že na triologu s vami sa na tom dohodneme že presne musíme mať nové pravidlá, ktoré verejné orgány, súdne orgány a orgány činné v trestnom konaní budú musieť uplatňovať, keď nájdú jasný teroristický obsah a súkromné spoločnosti budú musieť na to reagovať. Ďakujem veľmi pekne kam pán komisár King. No a teraz sa naozaj budeme snažiť, aby sa mohli vyjadriť všetci. Máme tu 15 poslancov. Opäť si uvedomme náš rozvrh. Máme na to pol hodinu, aby sme eh, prešli na ďalší bod programu, čiže to je pomerne dostatočné. Navrhujem, aby sme sa vyjadrili každý na jednu minútku, každý jednu minútku. Takže teraz začneme. EPP, pán Peters. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Ja som veľmi stručný. Otázka 5G a bezpečnosti tu už odznela a ja viem, že vy ste požiadali členské štáty, aby vám zaslali národné odhady rizika a v oktobri sa o tom bude hovoriť, ale musím povedať, že mám trošku obavy o tom, aká má byť iniciatíva na európskej úrovni, pokiaľ ide o túto záležitosť. Predovšetkým V Belgicku momentálne e, sme už v konečnej fáze, kedy už konkretizujeme 5G a po druhé si myslím, že keď sa pozriete na tie národné odhady rizika, čo vám zaslali členské štáty, Eh, bude tam veľká, eh, bude to veľmi variovať, ako to odhadujú jednotlivé členské štáty a preto moja otázka. Eh, ja dúfam, že to bude aj iniciatíva na európskej úrovni, aby sme túto bezpečnosť naozaj v budúcnosti zabezpečili. Teraz pán Claude Moraes. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár, aj za vašu prácu. My sme naozaj hovorili o kybernetickej bezpečnosti 5G, tiež dobrovoľná práca, certifikácia a, aj e, ENISA sa tým zaoberala. Sú tu globálne všeobecné štandardy, ktoré sa týkajú dôvery, ale a je, tu, je tu aj je tu aj je tu aj teda otázka tej povinnej certifikácie. Aby som to teda skrátil, ja som tu len náhradník, teda e, mali by sme sa skôr zamerať na tú certifikáciu a nemali by sme čakať až do roku 2023. A pokiaľ ide o dezinformácie, noví poslanci by mali vedieť, že vy ste sa zaoberali aj transparentnosťou a že ste urobili všetko, čo je vo vašich silách. A moja otázka je, že či v Spojenom kráľovstve a v ostatných krajinách, kde e, my tu budeme mať voľby, volebné, e, teraz nechcem, nechcem zachádzať do podrobností, robíme naozaj dostatok a na budúcej, budúce, na budúcej plenárke máme niečo povedať aj do zasahovania do volebných procesov. Um, zase Brexit je, takže ja by som bol ja by som bol pripravený aj na vystúpenie Británie bez dohody, no ale počkáme na písomnú odpoveď. The action plan put forward by the Akčný plán predložený komisiou v decembri 2018, k tomu sa chcem vyjadriť, to môžem uvítať. Špecifické otázky. Mohli by ste nám poskytnúť niekoľko príkladov toho, ako a systém e, e rýchleho varovania bol presadený a ako funguje 2019, ako, funguje počas, ako fungoval počas volieb. Potom e, v, komunita Fact Checkers. Aká veľká je táto komunita Fact Checkers a ako sa bude vyvíjať v budúcnosti? A tretia otázka. Mohli by ste nás povedať tri hlavné priority a tri e, bezprostredné opatrenia, ktoré e, budúca komisia podnikne. Ďakujem. E, mám dve otázky. Najprv bezpečnosť 5G. Vieme, že časti toho preberú čínske kooperácie a vieme, že hackeri infiltrovali mobilné siete na to, aby mm, E, vlastne sledovali určité skupiny ľudí, čiže je to jednoduché rozhodnutie. Chcete, aby 5G siete boli bezpečné, zabezpečené mm, silným zašifrovaním alebo e, aby e, boli zraniteľné. Potom viaceré DG vydali dokument, ktorý prenikol a jedno, jeden z nich hovorí, že vy zvažujete či ehm, škodlivé e, prejavy môžu viesť e, k zrušeniu e, kontraktu toho užívateľa, čo je iné ako ten prístup k škodlivým prejavom, ktorý ste nám popísali. Chcete postihovať takéto škodlivé prejavy ukončením kontraktu. Pán Fest, ďakujem. Vážený pán komisár King, som trošku znepokojený, keď počúvam prejavy. Hovoríte, že v Nemecku bola dezinformačná kampaň a hovoríte o pod podozrivých facebookových účtoch, ale nemáte e, teda mm, dôkazy, že tam boli automatizované bots. Hovoríte o bots a nie len o e, podozrivých kontách, ale aj keď nemáte dôkazy, ak tvrdíte, že došlo k dezinformačným kampaniám a k zlomyselným aktérom, že boli zlomyselní aktéry pri novinách, e, by mm, ste boli prepustení pri takomto tvrdení a pri vašom nepodloženom podozrení, keďže to neviete rozlíšiť, tak to má byť celé v dobrých rukách, pretože e, váš prejav dokazuje skôr e, e, opak a myslím si, že jednoducho to je iná forma cenzúry a to potvrdzuje tento dojem. Ďakujem pán Zesovský, ďakujem pán predseda, ja by som chcel poblahoželať a teda E, ak budú mať e, kolegov ako vy, tak môžu zoverovať v budúcnosti. Je to citlivý deň, ste tu naposledy a myslím si, že e, nebude iný komisár e, v tejto e, kapacite a e, je to posledná prezentácia britského komisára v parlamente. Myslím si, že každý v Spojenom kráľovstve môže byť hrdý, pretože ste úžasná osoba, ste výborný diplomat a ste dobrý expert. No a moja otázka teda, moja otázka, áno, teda dúfam, a moja otázka sa týka e, e, toho, že v Českej republiky sa viedla diskusia o čínskej spoločnosti Huawei. Myslíte si, že môžu infiltrovať, sú schopní infiltrovať elektronickú komunikáciu a využiť ju pre e, špionáž na ľudí v Európe. Ďakujem. Ďakujem, pán Zdechovský. Pripomenuli ste nám všetkým Eh, Mark Twain eh, teda eh, správy a spravil moje citát Marka Twaina, spravil moje smrti sú trochu predčasné. Mm, a teraz pani Stoprev, ďakujem, budem hovoriť po maďarsky znovu. Za uplynulé roky došlo v Maďarsku k viac ako 100 Eh, web stránkám. Vznikli viac ako 100 web stránok, ktoré jednoznačne eh, eh, vykazovali ruské prepojenia, dokonca IP adresy týchto web stránok boli ruské IP adresy. Tieto web stránky a tieto facebookové konta dali obsahy, zverejnili obsahy na internet, ktoré spôsobili mali spôsobiť, aby Európska únia bola oslabená. Čiže jednoznačne existujú tretie krajiny, ktoré e, chcú oslabiť jednotu Európskej únie, ale e, v Maďarsku máme špecifický problém, pretože v Maďarsku e, tieto internetové stránky sú šírené alebo teda podporované médiami, ktoré E, sú na strane vlády, čiže sú to vládne médiá. To znamená, že vládne médiá e, pracujú na tom, aby e, sa destabilizovala Európska únia. A čo môže proti tomu urobiť Európska komisia? Ďakujem. You, um, you, ďakujem a ďakujem, pán komisár, za vaše intervencie. Veľa informácií o 5G. Nebudem opakovať, lebo viacerí kolegovia už položili otázky, čo sa týka fázy 2 a fázy 3 prístupu, ktorý ste prezentovali, predovšetkým fáza 3. Čo, eh, aký nástroj máte eh, na pláne, ktorý predloží komisia a bude založený na spoločnom posúdení alebo európskom posúdení rizika, eh, ktoré bude vykonané vo fáze 2. Aký silný bude podľa váš nástroj, bude súbor noriem, či e, dokonca sa nastavia požiadavky, e, pokiaľ ide o e, tie výberové konania v členských štátoch. Niektoré členské štáty napredovali viac, niektoré už robili výberové konania, niektoré už prispeli na trhu e, e, spoločnosťami, ktoré používajú tento proces, niektoré len pripravujú tieto výberové konania. Čiže otázka, či vy e, takéto požiadavky predložíte, tak myslím, že tá otázka je relevantná a potom, či medzi týmito požiadavkami majú byť aj vládne požiadavky etické záväzky a princípy transparentnosti ja, pôjdem, ja budem hovoriť po holandsky. E, takže e, to, čo popisuje komisia, je vytvorenie otvoreného, nezávislého, viacstranného prostredia, ktoré môže fungovať bez e, e, nejakého vonkajšieho vplyvu. Ale tu je veľký problém. E, Európska únia je vždy za e, slobodu a nezávislosť, ale robí to tým, že sa mieša do médií. Čiže moje posolstvo e, možno budú poskytnuté finančné prostriedky eh, na eh, vzdelávanie a komisia robí presne to, čo robia ľudia, proti ktorým chce bojovať. Čiže ako zabezpečíte, aby médiá ostali e, e, nezávislí a aby aj tí kontrolóri e, informácií ostali nezávislí. Pán Bilčík, ďakujem. Pán komisár, dve, tri otázky. Povedali ste viackrát, že sme nenapredovali dostatočne, len si kladiem otázku, či by ste mohli identifikovať minimálne jednu oblasť, kde vidíte najmenej pokroku, keďže by to bolo nápomocné v oktobri e, a už vás tu možno neuvidíme. E, v podstate e, Ehm, ma zaujímajú vaše názory. Ehm, máme 28 členských štátov, druhá otázka. A samozrejme, oni majú rôzne zdroje a rôzne ehm, moderability, čo sa týka boja proti dezinformáciám. Vidíte nejaké rozdelenia, pokiaľ ide o rozdelenie financií geograficky a akým spôsobom komisia reaguje na tieto rozdielnosti, pokiaľ ide o poskytnutie dodatočných zdrojov, respektíve pomáhať členským štátom, ktoré e, majú veľkú potrebu bojovať proti dezinformáciám. Ďakujem. Ďakujem. Eh, takže sú tu informácie, čo sa týka iniciatívy komisie, aby sa bojovalo proti bezpečnostným problémom v súvislosti s technológiou 5G práve vo vzťahu eh, k obavám, ktoré boli nadnesené ehm, riaditeľom Europolu, že je problematické eh, robiť politiku na vyšetrovanie. Čiže tu sa chcem opýtať pána komisára, či by ste vzhľadom e, na toto mohli e, nám poskytnúť informácie, čo sa týka spolupráce so Spojenými štátmi, aké opatrenia môže komisia prijať napríklad v oblasti prevencie a aj práve e, vo vzťahu k tomu, že by sa využívalo 5G, že 5G by využívali zločinecké organizácie. Vidíme e, zo skúsenosti, že zločinecké organizácie e, teda e, sú dosť vyvinuté, čo sa týka nových technológií. Ja budem hovoriť po polsky. Dezinformácia i manipulácia, zarówno v médiách tradycyjnych, ale... Dezinformácia má tradíciu v médiách, aj manipulácia a v internete to viede k destabilizácii a Eh, eh, interným a externým konfliktom eh, ohrozuje to demokratický proces aj e, e, volebný systém, čiže dezinformáciám je najnebezpečnejšia zdraň. Indoktrinácia a manipulácia spoločnosti sa tým umožňuje. Aj dôležité, aby sme chránili našu demokraciu. Moja otázka znie, ako sa môžeme chrániť pred touto nebezpečnou zbraňou, čo môžeme podniknúť na úrovni EÚ v tejto súvislosti, pretože vieme, že č, e, pra, legislatíva členských štátov nie je vždy postačujúca v tejto oblasti. Druhá otázka, či internetové platformy, e, či e, by tieto mohli mať rovnaké zodpovednosti ako vydavatelia tradičných médií, čiže zodpovednosti zodpovednosť za informácie zveden, za, zverejnené na portáloch. Ja mám akademické vzdelanie, čiže e, výskumné aktivity by podľa, podľa mňa dôležité, kde si hranice medzi dezinformáciami, nenávistnými prejavmi a slobodou e, prejavu. Pán komisár, e, takže trošku sme sa e, poponáhľali, aby sme to dohnali, pretože ďalší bod bol e, bo, ďalší bod na programe je naprogramovaný na 11.15 a to sa týka e, členov výboru FEM, čiže je to vlastne spoločné spoločné podujatie, ktoré sa deje pravidelne v rámci výboru LIBE, medzi výberom LIBE a bojom a výborom za boj proti rovnoprávnosť žien. Takže e, e, preto e, sme sa poponáhľali, ale myslím si, že e, e máte 13 minút, aby ste sa pokúsili urobiť čo vo vašich silách, aby ste nás odpovedali na celý rád otázok, ktoré tu zazneli. Máte slovo, pán komisár. much. um, my... Ďakujem. Dúfam, že no, nie je mojich posledných 13 minút, ale um... potom otázka 5G Ďalšia otázka ohľadom Huawei. Um, znovu um, budeme robiť túto prácu, budeme robiť analýzu a ak zistíme, že sú tu rizika, uh, uh, ktoré sa ťažko budú zmierňovať pre určité e, služby alebo poskytovateľov služieb, tak mm, to um, zabavíme, ale nie som teraz v pozícii, aby som už dnes povedal, že ukážeme prstom na nejaký konkrétny zdroj tohto rizika, alebo nie. Ale ak e, teda koncom roka mm, e, dospojeme k diskusii o tom, čo navrhujeme na európskej úrovni, tak e, budeme schopní vysvetliť a odôvodniť, čo navrhujeme. Myslím si, že je to veľmi dôležité. Um, ak teda ľudia sa zapoja a, a zvládnu a nebudeme sa skry- neskrývam, že musíme e, zvládnuť e, zložitú diskusiu s niektorými z našich medzinárodných partnerov. E, spolupracujeme úzko so Spojenými štátmi, ale máme k tomu odlišný prístup. Máme hlboký, zložitý vzťah s Čínou. Máme takisto iný prístup k tejto v tom otázke a musíme to zvládnuť tým, že vysvetlíme a odôvodníme závery, ktoré sme e, vyvodili na konci roka. A v týchto záveroch e, e, tieto závery budú kolektívne podržia ich členské štáty a nastavia celý rad navrhovaných opatrení, ktoré by mohli byť e, podniknuté na to, aby e, e, sa zmiernili tie rizika. A existuje právny rámec pre prijatie týchto opatrení, ktorý už existuje. My sme to v pôvodných odporúčaniach sme vytýčili existujúce právne nástroje, ktoré umožňujú členským štátom príjmanie národných rozhodnutí ohľadom 5G, aby E, e, podnikli bezpečnostné opatrenia. E, môžeme diskutovať o tom, či sú potrebné nové opatrenia, ale nepotrenia, nepotrebujeme nové opatrenia na to, aby sme podnikli bezpečnostné opatrenia. Pokiaľ ide o diskusie v členských štátoch, tak by ma neprikvapilo, keby niektoré z týchto návrhov boli uvedené v kolektívnych návrhoch pre upatrenia, ktoré môžu byť urobené v rámci celej Európy a keby to mm, eh, zahrňalo povinnosti pre telekomunikačné spoločnosti, aby sa zabezpečila konfigurácia ich sietí, eh, mm, eh, povolovací režim pre určité zariadenia, testovacie požiadavky, reštrikcie týkajúce sa citlivých častí sietí, ďalšie povinnosti na zvýšenie kontroly poskytovateľov sieti 5G. Toto sú body, ktoré sa prediskutovali v členských štátoch, bude sa o tom diskutovať kolektívne a verejne sa vysvetlí, aké sme e, zaujali stanovisko na konci roka. Ako pán Marais vie, tak e, je tu diskusia e, v rámci novej bezpečnostnej agentúry e, o certifikačnej sieti a 5G je jedna z oblastí, kde si myslím, že musíme napredovať. Táto práca, tam je samostatný harmonogram pre element 5G, musíme spomaliť, mus, musíme e, napredovať e, s, paralelne s prácou, o ktorej som hovoril. Čo sa týka dezinformácií, poprvé, e, stojím si za svojimi komentármi. E, v mojom prejave to boli faktické komentáre a nechcem už sa k tomu vrácať. Nie je to jediný príklad. E, v Nemecku sú tu ďalšie príklady, ktoré som spomenul minule, keď som tu bol, ktoré sa objavujú v iných členských štátoch a snažíme sa byť transparentní v týchto príkladoch. To je dôležité, to je prvý krok pri chápaní problému a pri snahe e, vybaviť sa, e, aby sme proti tomu bojovali. Čiže nemali by sme, e, teda mali by sme naozaj osvietiť tieto príklady, poukázať na ne, ktoré existujú, pretože sú to Eh, externí aktéry, eh, sú tu ruské linky, eh, ruské, ruské pretomenia, aké viete, v EASVČ máme tým, ktorý monitoruje mm, koordinované prokremlinské dezinformačné kampane. Viete, že toto je starý problém tým, ktorý zverejnil e, počas monitorovaného obdobia e, e, množstvo prokremlinských dezinformácií. To bolo dvojnásobné ako počas monitorovaného obdobia v Lani. Čiže toto nie je problém, ktorý sa zmenšuje. Ale iní aktéry sa e, vlastne e, z toho naučili a začali používať tieto techniky. Preto to všetci musíme brať veľmi vážne a musíme podniknúť tieto opatrenia, ktoré som popísal, aby sme e, sa ozbrojili proti týmto dezinformačným kampaniám, nech už teda pochádzajú od kadiaľkoľvek. Pán Marais poukázal na problém falošných kont. Sú tu dve oblasti, kde e, je nedostatok pokroku a kde potrebujeme napredovať viac. Poprvé, falošné konta a boty. Facebook e, zverejnil obrovské čísla, pokiaľ ide o počet e, falošných účtov, ktoré zatvorili, ale takisto zverejnili aj počet, počet falošných E, to, že počet falošných účtov u nich sa zvyšuje. Takže napriek všetkému ich úsiliu je to približne 120 falošných účtov, ktoré identifikovali na e, svojej platforme. To sa mi zdá, že je dosť veľa. A keď sa pozrieme aj na niektoré ostatné e, platformy aktivitu na nich, indikátory hovoria, že počet aktivít botov, teda aktivít strojov, Eh, sa zvyšuje strojov, ktoré sa teraz zaoberajú politickou aktivitou. Takže tu určite potrebujeme väčší pokrok. A toto je prepojené s kontrolovateľmi faktov a s výskumníkmi, k tomu sa vrátim za chvíľu. Dôležité je teda, dôležité je teda, aby sa tieto platformy otvorili nezávislej kontrole. Facebook odvedel dobrú prácu pri kontrole informácií, ktoré oni poskytujú k tomu, ako oni chápu to, čo sa deje na ich e, platformách. Avšak e, viacerí nezávislí výskumníci zároveň povedali, že je pre nich ťažšie e, dostať prístup k údajom, ktoré predtým analyzovali, keď sú teda mimo Facebooku. Takže ja by som očakával, aby tu nebol takýto rozpor. Takže platformy sa musia viac otvoriť nezávislej kontrole E, takže to sú dve oblasti, kde potrebujeme väčší pokrok. Mali sme tu detail, detailnú otázku k systéme e, rýchleho varovania a sieti e, kontrolovateľov faktov, takže táto sieť nebola aktivovaná počas volieb, alebo to veľmi dobrý rámec pre výmenu medzi jednotlivými členskými štátmi k ďalším krokom musíme zabezpečiť, aby členské štáty eh, poskytovali dosť eh, zdrojov, ľudských aj finančných, eh, pretože je to masívny, masívny problém členských štátoch a to je výzva. A takisto musíme naďalej Eh, si budovať naše spoločné eh, pochopenie tohto problému a posilňovať medzinárodnú spoluprácu, hlavne s krajinami podobne nastavenými v NATO a G7. A teraz eh, kontrolovateľia faktov. Eh, tí, s ktorými spolupracujeme. Eh, tu je približne 38 eh, organizácií pôsobacích v tejto oblasti v 17 členských štátoch. Je ich viac, ale toto je vlastne to jadro, s ktorým spolupracujeme. Neakceptujem nejaké partizanské skupiny, ktoré by robili niečo, čo by ste mohli označiť za cenzúru. Oni sú, tieto skupiny sú úplne transparentné a pomáhajú nám lepšie pochopiť fenomén, o ktorom hovoríme. Chceme naďalej posilňovať túto komunitu kontrolovateľov faktov, výskumníkov a občianskej spoločnosti, ktorá sa angažuje v tejto oblasti a preto, ako som už povedal, budeme financovať e, z e, programu e, Connecting Europe novú európsku platformu pre e, tému dezinformácií, ktorá má pomôcť ľuďom, ktorí pracujú v tejto oblasti. Takže to sú ne, nezávislí kontrolovatelia faktov, výskumníci, občianská spoločnosť, aby zdieľali svoje informácie. A e, keď sa mám vrátiť niečomu, čo už som spomenul, tu potrebujeme, aby platformy boli do tejto práce tiež zapojené. Výskumníci musia mať možnosť s platformami, a kde je to aj potrebné, s verejnými orgánmi, vytvoriť e, nejaké úpravy pre bezpečný prístup k e, dátam, ktoré e, majú k dispozícii platformy aby lepšie rozumeli dezinformáciám. Toto je tá výzva. Je to výzva pre aktuálnu aj pre budúcu komisiu. Ďakujem pekne. My ďakujeme pekne vám, pán komisár, za to, že ste boli struční a za vaše úsilie zodpovedať na každú otázku, ktorá zaznela z úst e, členov. Takže e, naozaj si nezaslúžite e, nejaké rozlúčky. Už som spomenul túto citáciu Marka Twaina. Je vidno, že ste naozaj živí, zdraví, plní energie takže, a prinášate naozaj konkrétne výsledky um, odkedy pôsobíte v tejto uh, funkcii a teda sme neustále v kontakte, uh, náš výbor a vy. Takže uh, žiaden umieračik tu nie je na mieste, ale pán kolega Zdechovský mal pravdu v tom, že nám pripomenul, že Veľká Británia môže byť hrdá na to, že vás má ako komisára uh, zodpovedného za túto oblasť. môže byť na vás hrdá. Ste diplomatom, takže e, neukazujete príliš veľa e, emócií. Ale my sme tu zvolení, demokraticky zvolení politici, takže myslím, e, že my si môžeme dovoliť ukázať trochu, prejaviť trochu emócií a preto by som vám chcel poďakovať a potriať rukou. Takže ďakujem, vidíme sa, dúfam čo skoro, povedal pán komisár. Takže prejdeme k ďalšiemu bodu eh, programu. Ako som už povedal, bude to spoločná rozpráva s Výborom pre práva žien a rodovú rovnosť tohto parlamentu, takže eh, umožníme eh, kolegom, aby zaujali svoje miesta na pár minutiek a potom budeme pokračovať. Ďakujem za trpezlivosť. Well, as we said, we move on because there... Dobre, takže začníme, lebo e, máme naozaj nabitý program dnes do poludia, takže vítam tu členov e, výboru pre práva žien a rodovú rovnosť e, spoločne s členmi výboru LIBE. Tu budeme mať teraz spoločnú rozpravu, Usaďte sa, pripravte sa. Ďakujeme vám za vašu prítomnosť. Máme tu spoločnú rozpravu teda výboru hlíbe s výborom FAM. Budeme diskutovať o správe Komície e, Európskom parlamentu a Rade, o druhej správe o pokroku dosiahnutom v boji proti obchodovaniu s ľuďmi v roku 2018 ako sa to vyžaduje podľa článku 20 smernice 2000. 11 lomeno 36 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania. Máme tu čest, že môžeme privítať medzi nami Máriu Vasiliadu. Nie je to poprvýkrát, poznáme ju všetci. E, koordinuje práve e, úsilie v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi Máme tu eh, pani podpredsedničku výboru FAN, eh, Eucheniu, eh, pani Eucheniu Rodríguez Palop. Navrhujem, aby ste sa prihovorili kolegom stručne. Chcete sa predstaviť? Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Výbor FAM už dlhšiu dobu poukazuje na to, že ženy a dievčatá sú negatívne ovplyvnené negatí- násilím na ženách. Táto správa potvrdzuje, že táto tendencia je nezmenená. Viac než polovica, 56 96 eh, eh, obetí sú ženy a 95 Obeti sexuálneho zneužívania sú tiež e, ženy a dievčatá. Takže z tohto dôvodu potrebujeme spolupracovať na zlepšení aktuálnej situácie. Ale už bez ďalšieho odkladu by som chcela odovzdať e, slovo pani Vasiliadu, aby nám predstavila správu komisie. Po nej bude nasledovať spoločná výmena názorov s poslancami a poslankyňami. Ďakujem veľmi pekne. Vítam e, nováčikov e, v vašich výboroch. Tešíme sa na našu vzájomnú spoluprácu. Chcem poďakovať predsedom výborov, ktorí sa veľmi zasadzujú za boj proti obchodovaniu s ľuďmi a to dlhodobo. Ďakujem im za to. Veľmi som sa e, tešila na to, že prídem na dnešné zasadnutie vašich výborov. Mnohí z vás prácu komisie poznajú, ale niektorí o nej možno vedia menej, takže e, chcela by som predstaviť určité e, základné politiky v pozadí. Môj e, hlavný mandát je popísaný v smernici EÚ pre boj proti obchodovaniu v jeho článku 20, takže je to taká jedinečná situácia, ak tak chceme v Európskej komisii čo robím ja je, snažím sa zlepšovať koordináciu a koherentnosť medzi európskymi inštitúciami, agentúrami, členskými štátmi, medzinárodnými aktérmi, eh, organizáciami občianskej spoločnosti. Poskytujeme strategickú orientáciu vo vnútri aj mimo EÚ. Európsky parlament vysoko podporuje túto prácu. A čo je pre mňa zaujímavé, je vidieť, že je to naprieč výbormi a naprieč politickými skupinami, Eh, čo sa nám darí vynikajúco spolupracovať. Vypracovali sme spoločne eh, európsku stratégiu proti obchodovaniu. Teraz sme v ďalšom kroku, ktorý chcem vysvetliť. Čo je také jednečné v prípade obchodovania, čo tu združuje viacero výborov, je, eh, že je to závažná forma zločinu, veľmi finančne lukratívna a zároveň porušenie e, ľudských e, práv e, popísané v článku 5 Charty základných práv. To je dosť jedinečné a ostáva to prioritná politika pre Európsku úniu. Chcem vám popísať príklad Eh, aspoň jeden z tých desiatok eh, tisícov, ktoré zažívame v Európske. 19-ročné eh, dievča bez práce osloví nejaká, nejaká kamarátka a povie, že môže pracovať v nejakej kaviarni, v nejakom báre, v meste a že táto kamarátka jej pomôže nájsť e, toto miesto. Ide o občianky EU, boli najlepšie kamarátky zo strednej školy, takže jej dôveruje a ide ako vycestuje. E, je tam e, nejaký muž, ktorý tú cestu zaplatí, cestu autobusom do iného členského štátu ako náhle sa tam dostane, je zamknutá do malého bytu a v priebehu eh, dní eh, je nútená eh, vydať sa za občana tretej krajiny a 10 dní jej nie je 10 mesiacov jej nie je umožnené opustiť tento byt, je znásilňovaná poč- viacerým počtom klientov z EÚ aj z krajín mimo EÚ keďže v tejto oblasti je policia dobre e, vytrenovaná, aj preto, že si nie, e, podozrivé veci všimli e, susedia, prišla tam policia, policia ju zachránila. Takže tento príbeh je veľmi dobrý, veľmi pozitívny. Vrátila sa teda do svojej krajiny pôvodu, Eh, do eh, inštitúcie, ktorá eh, chráni takéto obete. Tam som sa dozvedela, že trpí na rakovinu, na lymfóm, ale z viacerých dôvodov nemala prístup k zdravotným službám. Nechcem tu hovoriť o týchto dôvodoch. Nechcela vypovedať ani o tých, ktorí jej túto situáciu spôsobili, pretože už jej hrozili zavraždením členmi jej rodiny. Teraz e, vlastne mohla, mohla byť v tomto útulku len dva mesiace, takže je teraz bezdomovkyňa, je e, obeťou vážneho násilia a e, trpí na rakovinu. Takto vyzerá realita pre veľký počet žien v Európskej únii dnes a preto potrebujeme mať naozaj koherentný E, prístup v tejto oblasti. Týka sa to bezpečnosti, ide o, o organizovaný zločin. Kam sa podeli e, peniaze za všetky tieto ehm, e, za, za, za všetky tieto postupy, odkedy toto dievča opustilo svoju dedinu a dostalo sa naspäť do svojej dediny. Všetci títo ľudia, ktorí boli zainteresovaní do tohto reťazca, vôbec nevieme vystopovať tie peniaze, ktoré to boli zainvolované. Mm, je to vždy otázka spravodlivosti, je to vždy otázka rodovej rovnosti. Často eh, ide o otázku násilia voči ženám. Eh, týka sa to eh, srdca, základných práv, práv zamestnanosť. A toto sú len niektoré z oblastí, v ktorých pôsobí Európska komisia. Máme veľmi ambiciózny právny nástroj EÚ, o ktorom môžem povedať, že je naozaj veľmi ambiciózny aj vďaka Európskemu parlamentu. Zaoberáme sa teraz e, opatreniami na e, e, implementáciu tohto mechanizmu. Komisia hovorí, že najdôležitejšie je potlačiť kultúru beztresnosti. Jedna z otázok, o ktorých dúfam, že mi ju položíte, ale ja už vopred na ňu teraz odpoviem, čo sa e, e, stalo so všetkými týmito stovkami mužov, ktorí túto ženu navštívili a znasilňujú v tomto bytu. Ja vám e, poskytnem odpoveď. Vôbec nič. A musíme sa zaoberať túto kultúrou beztresnosti a zasiahnuť tento biznis model obchodovania. Obete majú svoje práva, tu máme veľmi dobre vypracovaný právny rámec, ale čo nemáme je prístup k týmto právam a ich realizovanie v praxi to je obrovská priorita. Treba zintenzívniť našu koordinovanú reakciu. E, tu mm, máme celkom dobré výsledky, ale musíme toho urobiť oveľa viacej a samozrejme musíme ešte viac koordinovať financovanie. Takže v tomto prípade tu máme fenomén rodovo špecifický, e, Máme tu e, rámec citlivý týkajúci sa detí a E, otázku bezpečnosti. Vyžaduje si to teda e, nástroje, politik, ktoré, sa, e, ktoré siahajú do viacerých oblastí. Máme tu veľmi veľa stratégií v tejto oblasti, transpozičnú správu, ktorá nám hovorí, kde sa nachádzajú členské štáty. Zaoberáme sa teraz ďalšími krokmi a nebudeme váhať príjmať akékoľvek opatrenie, ktoré bude vlastne v právomoci komisie. Um, máme tu teraz správu, eh, ktorá hovorí o eh, teda, eh, kriminalizovaní tých, ktorých popisujú ako obchodovateľov obete obchodovania. Máme tu aj zbieranie údajov, ktoré prebieha aj celý počet vlastných správ o implementovaní. Máme tu viacero štúdií, veľa publikácií ktoré nájdete na našej internetovej stránke. Ja chcem ešte raz poďakovať Európskom parlamentu, pretože vždy, keď e, tu máme nejakú publikáciu, parlament nás pozve, prediskutujeme to, máme tu vypočutia konferencie, čo napomáha samozrejme e, e, šíreniu tejto publikácie a je zavadzaniu do praxe. Aké sú, treba bojovať proti obchodovaniu, tu potrebujeme ale viac spojencov, pretože to je jediný spôsob, ako môžeme mať dopad. Máme tu eh, eh, vlastne eh, sieť európsku seniorských úradníkov z členských štátov, ktorí sa dvakrát ročne stretávajú. Ja predsedám stretnutiam tohto, tejto siete za pomoci príslušného predsedníctva. Teraz v decembri za fínskeho predsedníctva sa bude konať ďalšie stretnutie. A to, čo je dosť jedinečné, platformy občianskej spoločnosti proti obchodovaniu máme stovku mimo vládok, ktoré už sú pre mňa tak trochu rodinou, e, ktoré tu dobrovoľne pomáhajú. Všade sú obrovské siete e, v EÚ. Stretávame sa dvakrát ročne od roku 2013. E, väčšina týchto aktérov sú stále teda tí istí, takže sa tu vytvorili veľmi silné aliancie. A to, čo robíme raz ročne, na začiatku to nebolo dobre prijaté, ale teraz je to už celkom dobré. Členské štáty sa snažíme združovať s občianskými spoločnosťami, aby v jednej miestnosti spolu diskutovali o týchto otázkach. Najprv nebolo jasné, aké tu bolo očakávanie, ale teraz už sa na to členské štáty tešia a sú veľmi e, radi e, mimovládky, keď sa môžu e, stretnúť s nejakým úradníkom, ktorý, pôvodne, ktorý väčšinou sedí úplne ďaleko v hlavnom meste a majú teda príležitosť porozprávať sa o svojich vzájomných obavách, takže to je niečo, čo sme mohli facilitovať. Takisto máme 10 nových agentúr, a od roku 2011 e, to bolo dosť teda jedinečné svojho času. Máme teda 10 agentúr, väčšinu z nich ste už e, stretli na vašich vypoč- e, vypočutiach, ktoré sa zaoberajú prácou pre boj proti obchodovaniu. Účastňujú sa toho rôzne agentúry Euliza, Europol, Eurofon a tak ďalej. Čo však vieme? My vieme z tejto správy len ten vrchol Ladovca. ľadovca. Máme 250 tisíc v roku 2016 obetí. Mm. Je to skutočné číslo? To je číslo. Číslo len identifikovaných obetí orgánmi, ktoré boli registrované a tie, sme, tie boli zaslané komisie. Ja nechcem vedieť, čo boli skutočné čísla Vieme, že väčšina týchto obetí bolo zneužívaných sexuálne, ale potom máme aj inými formami zneužívané obete, napríklad nutené manželstva, obchodovanie s orgánmi, alebo ich nutia robiť trestnú činnosť. To je zoznam, ktorý je dlhý a strašidelný. A mm, jedna tretina z nich boli deti, tých identifikovaných. A niekedy Niekedy sú to deti, niekedy sú to 7-ročné deti a niekedy babetka. Takže my máme z roku 2015 znalosti, že e, toto obchodovanie s ľuďmi sa týka predovšetkým žien, ale je tu všeobecná tendencia trošku sa odkloniť od sexuálneho zneužívania. Niekto to nazval únavou, keď títo rozhodujúci sú unavení. Prečo by sme sa ale nemali najprv opýtať týchto obetí predtým, než to nazveme únavou. Ja vás naozaj apelujem na vás, aby sme sa týmto zaoberali, keď sa pozriete na počet medzinárodných organizácií a týchto agentúr, pretože sú unavení, sú unavení, naozaj potrebujú o to vedieť oveľa viac, keď hovoríme o sexuálnom zneužívaní. My máme na to na komisii aj tá webovskú stránku, takže tam to nájdete, ale na čo chcem poukázať polovica týchto ľudí, ktorí sú obeťou obchodovania s ľuďmi, sú z Európskej únie, sú občania Európskej únie. Áno, áno, väčšina z nich, e, polovica nie je z Európskej únie, ale my predsa nemáme právo povedať, že títo sú v hierarchii vyššie. Nemôžeme to rozlišovať podľa toho, odkiaľ sú. E, a mohli by sme povedať, že sa nebudeme zaoberať tými, ktorí nie sú z Európskej únie, ale ja sa vás opýtam, a čo s tým dievčaťom? Čo s tou mladou ženou, o ktorej som hovorila? A čo s tým iným dievčaťom, ktoré malo 13 rokov a mala dvojročné dieťa? Všetci občania Európskej únie, naozaj všetkých musíme chrániť rovnako. A je to naozaj veľmi komplikovaný tre, e, trestná činnosť, ale musíme sa zamerať na ten fakt, že to, je, to sú závažné trestné činnosti, ktoré prinášajú veľký pro, profit e, teda tým zločincom, e, tým obchodníkom, ale, a, ale, ale aj právny sektor, ktorý v tomto ilegálnom biznise je involvovaní. Napríklad, e, keď e, mm, je tu 21-ročné dieťa, ktorá, vedie, ktorá šoferuje autobus. Ke, keď máme šofera, ktorý vezie 20-30 dievčat, ktorí majú 21 rokov a je to celé ilegálne. E, a, a No, toto, toto obchodovanie s ľuďmi sa nerobí preto, lebo tí ľudia sú zraniteľné. Áno, je tu chudoba, je tu vojna, je tu nerovnosť. A niekto v parlamente mi povedal, že nikdy, nikdy nič nedosiahnete, kým neodstránite e, chudobu. Nie, keď takto budeme myslieť, tak nikdy nič nedosiahneme. E, to sa robí preto, toto obchodovanie s ľuďmi, pretože títo ľudia z toho profitujú. Profitujú zo zneužívania. Hovorí sa, že 13 miliard ročne a toto, toto je vlastne len ten vrchol ľadovca. Kde sú tie peniaze? Čiže to sú peniaze. A e, robí sa to preto, pretože niekto je ochotný zneužívať túto obeď. Tá mladá žena, o ktorej som hovorila, bola veľmi zraniteľná a keď sa pozrieme na tie zisky, nechajme ich, e, ne, keď my odobereme tieto zisky, tak nebude, nebudú, s týmto, e, nebudú s týmto obchodovať s týmito ľuďmi. Takže pre nás je to toto smerovanie, na ktoré sa musíme upriamiť. Áno, už budem končiť. A teda musíme e, naďalej dodržiavať tieto medzinárodné štandardy a napríklad je tu palemská dohoda, hovorilo sa, že túto bude treba revidovať. Možno nie som správnym úravníkom, ale hovorím, že nepotrebujeme nové právne nástroje. My musíme implementovať tie, ktoré už máme. Musíme zabezpečiť, musíme mm, e, e, eradikovať všetky formy zneužívania a všetky e, SDG, ktoré sa zaoberajú obchodovaním. Na to sa musíme pozrieť a mm, musíme zabezpečiť, aby všetky sektory boli riešené rovnakým spôsobom. A tiež tá kultúra beztrestnosti, už tom sme o tom hovorili, nehovorím, že sa neurobilo nič, hovorilo, urobilo sa veľa, ale predtým, než to ukončím, tak položím otázku. Jedin, jediný trestný čin, o ktorom, ktorý ja viem, a aj, e, aj prokurátori o tom vedia, keď niekto využíva tie služby. V tomto prípade to bolo znasilnenie, dobre, ale teda ten, táto osoba nebola trestnaná za tento trestný čin. A keď e, by sa toto mali kriminalizovať. Tí, ktorí využívajú tieto služby, ešte stále je tu e, určitý odpor. A správa Europolu, Europol si vážime, obchodovanie s deťmi, prostitúcia, prostitúcia maloletých môže byť veľmi profitabilná a títo klienti sú ochotní zaplatiť viac za e, sex s dieťaťom a teda musíme Niek- niektoré, po, pož- niektoré sú ob- ochotní zaplatiť ešte viacej a napríklad aj v Maroku, títo boli 11-roční, tieto trestné skupiny e, sa zameriavala predovšetkým na uh, panny, pretože za tieto panny e, klienti platia viac. Bolo tam 9 tisíc týchto obetí, ktorý IOM v roku 2016 identifikoval. To bolo z Nigérie do Talianska. Koľko ľudí e, bolo z nich potrestaní. Tí, ktorí, ktorí ich zneužívali, ktorí boli tými klientami. Koľko bolo potrestaných? Nula. Nikto. Opakujem sa, ale teda tu sú určité právne medzery, áno, kriminalizujeme týchto zamestnávateľov, ktorí využívajú týchto, ktorí sú zamestnávateľom týchto obetí z e, ktoré sú z európskych krajín, ale nie tých, ktorí sú z tretich krajín. Teraz e, tu, e, teraz tu Ter, teraz tu diskutujeme o znásilnení, ale ja si pamätám aj na časy, kedy sa hovorilo, že znásilnenie sa netrestá, pretože ako to dokážete, ako viete. Takže áno, komisia je strážkyňou zmlu, my toto monitorujeme, implementáciu tejto smernice musí sa implementovať lepšie, musíme sa zamerať lepšie na to zneužívanie, na rodovú dimenziu a a sexuálne zneužívanie sme ignorovali veľmi dlho, za to, e, preto musí byť zase v centre nášho záujmu a teraz nesmieme využívať také, po, také, také, také ta, také pojmy, ktoré e, to zneužívanie detí, e, zneužívanie detí, zna, e, znasilňovanie a tak ďalej a tak ďalej. Nemôžeme to hádzať do jedného vreca, pretože potom už nie sme konkrétni. A keď hovoríme aj o obetiach, keď sa naozaj staráme o obete, tak zastavíte tých, ktorí ich zneužívajú. Toto je jediný spôsob, ako proti ním zakričiť, zakročiť. Keď hovoríme o tej mladej žene, prvá vec, ktorú povedala, ja, ja, si, ja si ja si želám, aby všetci zomreli, aby, mm, pre, pretože tí, e, oni chcú, aby títo, e, títo zločinci boli potrestaní. A, takže musíme uplatňovať zákon, musíme implementovať zákon. To všetko, čo potrebujeme. A ja sa spolieham na vás, že mi v tom budete nápomocná. Ďakujem veľmi pekne pani Vasiliadu, ďakujem veľmi pekne za váš veľký záujem. Áno, váš, e, musíme zabezpečiť, že váš záujem je aj náš, áno. A musíme teda sa pozrieť na Európsky parlament. Tu sú niektoré kritické záležitosti, e, ktoré budú riešiť e, tieto záležitosti. Áno, aj výbor e, LIBE, výbor LIBE to sa tým zaoberá. Áno, my my sme zodpovední za túto politiku, za zákony, pokiaľ ide o trestné právo, aby sme reagovali na trestnú dimenziu obchodovania s ľuďmi. Áno, vy ste to veľmi jasne počiarkli a zdôraznili. Týka sa to práv žien, rodovej rovnosti, zneužívanie žien po celej Európe. Je tu naozaj veľmi dobrý zákaz na diskusiu, máme dlhý zoznam rečníkov, ale čas je obmedzený. Aby ste sa mohli vyjadriť všetci, chcel by som vás poprosiť, aby ste sa obmedzili na jednu minútku a potom budeme mať aj dostatok času na to, aby pani Vasiliádu koordinátorka pre obchodovanie s ľuďmi zodpovedala. Pán Lenners, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za tento za tento príspevok. Naozaj to bude veľmi ťažké na to zareagovať za jednu minútku, pretože to bolo veľmi hodnotné. Áno, tá smernica z roku 2011 sa musí úplne transponovať, implementovať a všetci aktéry sa musia toho zúčastňovať. Ale to nie je záležitosť, ktorú sme zbadali teraz, ktorú už vieme celkom veľa rokov, aj tá rodová perspektíva, keď hovoríme o ochrane detí, keď hovoríme o identifikácii a ochranu obetí. O tom hovoríme už veľa rokov, ale z nejakých dôvodov tá implementácia pokrývkáva, tak Takže čo naozaj musíme urobiť, aby táto implementácia správne prebehla, musíme zistiť, čo zmeniť a prispôsobiť v pôvodnej smernice. Áno, to sú trestné činy. E, je to e, tá správa z roku 2018. Teraz tu hovoríme o údaju z roku 2015 a 16. Nemali by sme nájsť nový spôsob zberu údajov, aby sme sa viacej zacielili, aby to bolo v súlade s tým vývojom, ktorý zaznamenávame. A vy ste hovorili aj o európskych agentúrach, spolupráce s francúzskými sociálnymi a pracovnými inšpektormi a dúfam, že aj Európska pracovná agentúra e, bude zriadená, takže ako s nimi možno spolupracovať. Ďakujem veľmi pekne. A teraz eh, za socialistov. Pani predsednička, veľmi pekne ďakujem. Ja by som sa chcela veľmi pekne poďakovať za úžasnú prezentáciu. Údaje za roky 2015-2016 eh, z druhej správy komisie poukazujú na to, že tie, tých 5 eh, najlepších krajín, kde sa, táto je Rumúnsko, Maďarsko, Holandsko, Polsko a Bulharsko to sú tie krajiny ako v roku 2010-2012. V tej prvej správe o pokroku zo strany komisii um, bolo by dobré analýzovať, prečo tieto krajiny pokračujú v tejto smutnej štatistike. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Prokačíni. Grazie. Innanzitutto la Ďakujem. V prvom rade obchodovanie s ľudskými eh, bytostiami je pravdepodobne základným motivom, prečo naďalej podporujeme že politika prísov otvorených všetkým je šialená. Naďalej si myslíme, že treba eh, prevenciu pri, eh, teda proti odchodom, treba bojovať proti tomu, čo ženie tieto ženy, aby utekali zo svojich krajín, pretože aj včera opäť raz talianská polícia odhalila organizáciu, ktorá zneužívala nigerské ženy. Tisíce eh, z nich eh, prichádzajú často aj na lodiach mimo vládok e, do Talianska, dostanú sa do systému e, príjmania, ktorý evidentne nefunguje. stávajú sa tovarom pre e, obchodujúcich so, smrťova, so, so sexom. To je pre mňa neakceptovateľné. No Ďakujem pekne, pán Prokačíny a teraz pani Infeld. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, ja by som sa pripojila k tomu, čo tu odznelo. Zdá sa, že predovšetkým, e, áno, keď ste hovorili, že to vyzerá ako ženy by boli, e, by boli na víne. Keď sú tu tieto komodity, tak tieto komodity sú preto, lebo je tu tento trh mužov, ktorí tieto ženy zneužívajú a znásilňujú. A sú to aj ľudia na vysokých miestach, politickí lídry, ktorí organizovali sexuálne e, party bez, e, teda s účasťou maloletých dievčatiek. E, takže SAD a EPP sa tu vyjadrovali za implementáciu. Áno, samozrejme, všetci sme šokovaní, všetci sú smutní z toho, čo ste povedali ale zdá sa, že sa vraciame vždy do toho istého bodu, keď nie je tu žiadna implementácia, keď všetci vieme, aké je to strašné. Kde je prekážka? V čom je prekážka? E, takže zdá sa, že všetci vieme, čo je potrebné robiť. Ďakujem pani Intveld a teraz pani Bjork Gue. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za túto správu. Dovolte mi, aby som vás ubezpečila, že my nie sme z toho e, unavení, pretože stále sú tu tí, ktorí poskytujú ponuku a stále sú tu tí, ktorí e, poskytujú ten dopyt a naozaj sa musíme zamerať na lepšiu implementáciu pri presadzovaní práva, ale sú tu dve veci, ktoré musíme urobiť. Musíme tieto služby zlepšiť. Musíme tu mať azylové domy pre deti, pre ženy musíme tu mať. Toto je naozaj mm, obmedzené. To je škoda, že to nemáme. To je jedna vec. A druhá vec, že práve túto, tento dopyt musíme zastaviť. E, sa to riadi dopytom Takže e, musíme e, za, zabrániť tomuto dopu, dopytu, pretože tieto ženy majú problém, naďalej budú mať problémy a potom e, ľudia to budú zase hádzať na migráciu. To je veľmi nebezpečné, pretože to, čo potrebujeme, musí, nie, nemáme zavrieť hranice, to nie je riešenie. Takže máme tu ešte veľa práce, sme, o, sme ochotní na tom pracovať a naďalej budeme e, sa v tomto angažovať. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Anderson. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne za túto správu. A teraz som sa rozhodla, že budem hovoriť po nemecky. E, takže táto správa bola veľmi obsiahla, boli tam veľmi veľa otázok mi z toho vyplýva. Prvá otázka. E, e, e odkiaľ sú tieto obete. Predovšetkým vy ste povedali, že práve ženy sú ženy um, obeťou tohto sexuálneho zneužívania. Ale toto je problém, ale my tu máme aj mm, tých pachateľov, ktorí sú zo Severnej Afriky. Nigerská mafia práve v tejto oblasti prostitúcie a teraz sú tu neexistujúce kontroly na vonkajších hraniciach, ktoré v podstate nie len podporujú toto obchodovanie s ľuďmi, ale oni to dokonca aj robia. Napríklad ten prípad z Rofahemu, aké opatrenie. Teda tam bolo tisíc, viac ako tisíc detí, E, e, ktoré gengy núčili k prostitúcii, aké opatrenia plánuje komisuje, aby deti, ktoré sa stali obeťou e, sexuálneho zneužívania, aby sa nestali obeťou znovu preto, že im jednoducho neveríme. Prosím, končite. Tienen un minuto de tiempo. Si utilizan más tiempo, los demás no van a poder a keď chcete viac času, tak potom už ostatní sa nedostanú k slovu a nedostanú odpoveď. A ako komisia vidí problém s... Muchas gracias. Aténganse al tiempo, por Ďakujem. Prosím, naozaj e, držte sa e, časového limitu. E, zohľadnite aj kolegov, pani Ďakujem veľmi pekne za Dupont, ďakujem za váš E, za, za vašu vášnivú správu, e, nechcem povedať pôsobivú. Viete, že tie práva sú dobré, ale prístup k tým právam e, môže spôsobovať problém. Existujú tu ponuky, máme v Nemecku dobré skúsenosti s telefonickou linkou, na ktorú sa môžu obrátiť obete, e, to sa nedá e, vystopovať, e, IP adresa je skrytá. Toto by bola možnosť, ktorá by sa mohla využiť alebo presadiť trochu viac aj na európskej úrovni. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za zelených. Som rada, že hovorím v mene zelených. Ja by som vám chcela poblahoželať za váš prejav, e, za tú vášeň, aj za tú vytrvalosť, pretože je to veľmi zložitá e, téma. Hovorili ste o dôležitosti beztrestnosti. To absolútne môžem e, s tým súhlasiť, ale zároveň zabezpečiť, aby obete neboli postihované. E, je tu veľa e, strachu obrátiť sa na políciu a e, podeliť sa o svoju skúsenosť z obavy z, reprekus, z, z postihov, ale najmä keď sa nachádzajú v nezdokumentovanej situácii. To sa týka občanov EÚ ako aj príslušníkov tretich krajín. Nebolo by E, na čase e, e, zabezpečiť, aby im Európska únia zaručila práva na pobyt, ak sú obeťami obchodovania na to, aby sa cítili absolútne bezpečne a takisto, aby všetko mohli nahlásiť policii. A nemali by sme podporiť mimovládky a iné organizácie, ktoré prakticky podporujú obete a tiež bojujú proti kriminalizácii <clears throat> teda, e tejto mimovládnej organizácie. Ďakujem pekne, pani, pani eh, eh, Lota, Ďakujem, ja som chcela položiť eh, dve otázky. Pani Palop, poprvé, v správe sa stiažujete, že nie je dostatok údajov zo strany štátov. A ďalej ide o situáciu obete, ako aj E, tak povediac druhoradých občanov, ako aj e, e, postihy a tak ďalej. Máme článok 8 v smernici, kde sa nevylučuje možnosť, že členské štáty môžu postihovať obete, čiže napríklad nemožno ich žalovať, ale nezakazuje sa, aby aj obete boli potrestané. Čiže či máme tu potom článok 5, odsak 2 a 4, to je alarmujúce, tu sa uvádza v článku 2, čo sa týka právnických osôb, teda je tu bod a potom sú tu členské štáty, ktoré majú zariadenia a organizácia a potom odsek 4 pokiaľ ide o koncept e, právnickej osoby v tejto súvislosti. To znamená, že otázka viny je dôležitá, čo sa týka štátov. Čiže toto by mohlo predstavovať problém už od začiatku v súvislosti s touto smernicou. Ďakujem veľmi pekne za E, za vašu správu, za vašu e, správu a dúfam, že si uvedomíme, aké je to závažné, aká závažná je situácia, koľko ľudí trpí. Spomenuli ste, že ide o implementáciu, ale tiež ste spomenuli, že sú právne medzery v politickom rámci. E, mohli by ste to trošku rozvinúť, niečo, na čo by sme sa mohli pozrieť, či je tu možnosť revízie smernice, nová stratégia, a čo môžeme urobiť e, na strane dopytu, ako aj ďalšie e, ustanovenia, čo sa týka prevencie. A ak máte čas, e, potom ak Spojené kráľovstvo opustí EÚ, tak otázka hranice s Írskom, to je obrovská trasa obchodovania cez Wales a tak ďalej. Takže ďakujem vám pekne. pani Marety ako posledná v tomto kole a potom máte eh, niekoľko minút čas eh, pani Vasiliadu za, na odpovedanie týchto otázok, ale je to dôležitá téma a sú to dôležité otázky, čiže možno nebudete schopná zodpovedať všetko kompletne, čiže mm, zároveň e, potom nám môžete doplniť vaše odpovede písomne, pretože túto tému pokladáme za neuveriteľne dôležitú. Pani Marek, Ďakujem aj ja som chcela poďakovať za túto veľmi cennú správu s vysokým e, obsahom. E, chcela som povedať pánovi Prokačinimu, že v Taliansku sú prístavy otvorené, nikdy neboli zatvorené, pretože existujú medzinárodné zmluvy, ktoré e, treba rešpektovať. A našťastie v Taliansku máme súdnictvo, ktoré funguje a ktoré E, e, obhajuje pravidla aj voči politickej triede. E, obchodu, máme tu obchodovanie v oblasti Stredomoria, kde je dôležitá aj Líbia. V Líbii sú skutočné koncentráky, kde sa znásilňujú ženy. kde aj, aj mužom, aj ženám je robené akékoľvek e, možno mysliteľné násilie. E, a Európska únia by e, si to mala priznať. Nemali by tu byť, e, ne, nemalo by byť možné, aby títo ľudia riskovali e, život, e, len aby utekli z týchto táborov. Takéto situácie sú neakceptovateľné. A to je potom prepojené aj s tou tematikou, o ktorej hovoríme dnes. Treba naozaj zabezpečiť, aby tí, ktorí robia takéto činy, naozaj neboli, aby tu nebola beztrestnosť, aby boli potrestaní, aby tu bola silná podpora obetiam. Na našom výbore pre práva žien sme predstavili novú ambicioznú stratégiu pre e, boj proti obchodovaniu s ľuďmi a aby sa posilnila kriminalizácia teda tých, ktorí tieto osoby e, zneužívajú. Myslím si, že to môže byť e, vlastne pozitívne. Es el último que va a preguntar. Ešte Pán Robert je posledný, ktorý dostáva slovo. Ja mám jednoduchú otázku a ja chcem poďakovať pani z komisie, ktorá nám poskytla všetky tieto informácie. Žiaľ, toto má planetárne rozmery, tento fenomén. Každý rok sa to dýka 2,5 milióna ľudí v raj, e, len čisto orientačne. A tento fenomén je prepojený s obrovskými tragédiami represívny, penálny e, moment e, je tu absolútne neadekvátny e, pokiaľ ide túto oblasť, nielen v mojej krajine v Taliansku, ale aj inde vo svete. Takže naozaj sa musíme sústrediť na tú represívnu časť, na odsúdenie tých, ktorí tieto činy robia a toto momentálne nefunguje. A evidentne tu nefunguje medzinárodná spolupráca. Hovoríte mi, že existujú agentúry, ktoré zabezpečujú e, zdieľanie informácií. A ja sa vás pýtam, ako je možné, e, že teda pri týchto informáciách, ktorými disponujeme, e, polícia a súdnictvo majú možnosť postupovať aj tak len veľmi sporadicky. Takže máme tu veľké medzery, napríklad aj v Taliansku Máme tu nigerijskú mafiu, ktorá spolupracuje v tejto oblasti. Máme tu momentálne zastúpenie Nigérie, ktorá zabezpečuje spoluprácu medzi súdmi v Nigérii a v Taliansku. Čo sa teda robí proti tomu, aby sa bojovalo proti veľmi nízkej miere medzinárodnej spolupráce v tejto sfére? Ďakujem všetkým za to, že ste sa pokúsili eh, Ehm, držať sa e, stanoveného času a tešíme sa na odpovede. Áno, je to motivujúce vidieť tento e, záujem a veľa otázok. Napočítala som 12 otázok a mám 30 sekúnd na každú. Čiže ak na niečo neodpoviem, samozrejme veľmi rada ešte doplním svoje odpovede písomne. Prvá vec, čo sa týka implementácie smernice E, toto sa objavilo viackrát. Nemala som vo svojej prezentácii čas povedať, že poprvé v správe máme množstvo pozitívnych správ o implementácii, máme lepšiu spoluprácu medzi orgánmi, lepšie e, e, odkazovanie správ, lepšia koordinácia, lepšie spoločné vyšetrovacie týmy, finančné vyšetrovanie. Členské štáty využívajú vo vyššej miere podporu agentúr EÚ E, e, máme identifikačné usmernenia, ktoré sa e, viac a viac využívajú. Občianská spoločnosť samotná a jej spolupráca e, s orgánmi sa zlepšila, e, takže veľa vecí e, prebieha dobre, ale takisto žijeme v časoch a je tu extrémna zraniteľnosť a sú extrémne zisky. To je seriózna forma organizovaného zločinu spolu s obchodovaním so zbraniami, drogami. Myslieť si, že je ľahké zastaviť množstvo tých tokov, to sa nedá, ale vyzývam vás všetkých spoločne, aby sme e, e, hľadali tie financie. E, ak to nájdeme, tak sa veci zmenia veľa aspektov. Smernice sú implementované, mm, ale máme nízke stíhanie a tak ďalej. Pokiaľ ide o údaje, súhlasím s vami, že údaje je to z roku 2016, ale môžem vám povedať, že sme zverejnili údaje mm, v tom istom mesiaci ako eh, úrad OSN pre drogy a zločin. Keď eh, máte dočinenia s kriminálnymi štatistikami, tak mm, nechcete eh, nejaké približné veci, chcete presné e, čísla, musíte sa skontaktovať s národnými štatistickými orgánmi a ja tlačím na to, aby sa zabezpečilo, že všetky zainteresované strany vrátane mimostranok sú zapojené do zabezpečenia že, toho, že údaje sa zozbierajú e, e, korektným spôsobom. Už sme spustili celý tento postup, že v roku 2020 predložíme štatistické údaje, čiže zlepšíme kvalitu údajov, ale pochybujem, že sa nám podarí zlepšiť e, teda e, rýchlosť e, toho poskytovania pokiaľ ide o potrebu tlačiť na pochopenie e, lepšieho financovania, e, e, teda pracovného vykoristovania. Stratégia pre rok 2016 sa koncentrovala na vykoristovaní za účelom práce. máme sme spoluprácu s Eurofondom, nehovorím to s hrdosťou, ale urobili sme dlhodobú štúdiu počas uplynulých 15 rokov, aby sme zistili, kam, kde skončili tie peniaze a E, išlo, tam, išlo to práve do vykoristovania za pracovnými účelmi. V tom budeme pokračovať. Čo sa týka krajín pôvodu, o dve minúty musím skončiť. Máme 5 krajín, ktoré, e, sme, kde sme vysvetlili, aká je situácia. Obrátim tú otázku. E, e to sú krajiny, odkiaľ pochádzajú obete, ale e, je to tam, kde je väčšina tých e, vykoristovateľov a je to tam, sú tu tie lokality, kde e, sú tí, e, ktorí vlastne na tom zarábajú. Čiže je to spoločná zodpovednosť. Preto hovorím, že ja nemôžem urobiť nič na to, aby som zmenila zraniteľnosť ľudí v Rumunsku, ale čo môžeme urobiť, je spolupracovať, aby sme zistili, kam tí ľudia odchádzajú a prečo tam odchádzajú chcem zopakovať, máme eh, obete, polovica obetí sú eh, príslušníci EÚ. Otázka hraníc a nehraníc, eh, tá je nerelevantná. To nie je o politike, to nie je relevantné, pretože polovica obetí sú príslušníci EÚ, to je fakt. A takisto jedna zo štyroch obetí je dieťa domáceho obchodovania, je obeť domáceho obchodovania, čiže vo vlastnej krajine. Takže možno nie Belgicko, hovorím, poviem Belgicko, lebo tu sme, čiže ste Belgičan, e, s ktorým sa obchoduje v rámci Belgicka a e, nesmieme e, e si zamieňať e, pašovanie a e, obchodovanie. Obcho- pašovanie je zločin proti štátu, obchodovanie je zločin proti jednotlivcovi. Ja budem tá prvá, aby som vám povedala, Ehm, koľko máme e, zákonov o obchodovaní. Nepotrebujeme nové zákony proti obchodovaniu, čo by sme mohli zvážiť, je tlačiť na členské štáty, aby zabezpečili, že budú kriminalizovať tých, ktorí mm, vedome využívajú služby obeti. Toto by sme mali urobiť, ale to je niečo iné, to je iná otázka. E, máme e, priťažujúce okolnosti pre verejných úradníkov, máme pre verejné osoby, máme ehm, článok 5, tam, je, tam tam je zodpovednosť právnych subjektov. Využíva sa to? Toto musíme zistiť od členských štátov. Je tu množstvo mm, peňazí, e, e, je to organizovaný zločin, hovorím o obetiach, pretože tam je moje srdce. Ale problém nie je iba medzi obeťami. E, takže mali by sme zvyšovať povedomie, aby sme zastavili obchodovateľov, klientov, e, spotrebiteľov, zneužívateľov. Tu musíme e, začať. Samozrejme, ide aj o financie. Nemôžeme to zjednodušiť a povedať nigerijskí a rumúnsky e, obchodovateľia alebo jednoducho obchodovateľia z Cypru. Nie je možné, aby sedemročné dievča opustilo e, Nigeriu, aby prišlo e, do Bruselu e, a bol by to zapojený len jeden človek. To je celý reťazec ľudí. A Ehm, my musíme prijať zodpovednosť. To je celý reťazec. E, kdekoľvek, kde môžeme zastaviť ten reťazec, e, šofér autobusu, ehm, ten človek v tej dedine alebo kdekoľvek, proste kdekoľvek e, tam začneme, tak je to dobré a je to veľmi zložitý proces. Tie hotlines, tie telefónne linky, urobili sme štúdiu, zvážili sme to na úrovni EÚ. Realita je, že väčšina obetí, veľká väčšina Jediné, na čo e, si, čo ich nenapadne, že sú obeď e, obchodovania. Myslia si, ten človek ma e, znásilnil, ten človek ma zavral niekde. Najlepšie je posilniť občianskú spoločnosť, to je tam, kam sa obracajú ľudia a to robíme na základe tej platformy Eh, financovanie eh, občianskej spoločnosti sa astronomicky zvýšilo viac ako polovica financovania komisie eh, je do finančnej spoločnosti. Tam sú aliancie cez členské štáty. Toto je dobré. Bolo by dobré mať telefónnu linku, ale v niektorých členských štátoch to máme a štúdie ukazujú, že to nie je správna cesta. Nehovorím, že by sa to nemalo diať na národnej úrovni, hovorím o úrovni EÚ. Je tu veľa toho Smernica a e, klauzula o e, netrestaní, tá je dosť závažná. Mali by sme sa na to pozrieť. Nezabudajme, e, v niektorých členských štátoch smernica je o minimálnych štandardoch. Čiže keď sa pozrieme na tento ambiciozný článok, tam ide o minimálne štandardy, minimálne normy. Ja som hovorila s uh, uh, so sudcami. E, e, ja nie som e, právnik, ale argumenty, ktoré mi dali napríklad pre závažné zločiny, ktoré môžu byť spáchané, ehm, a nemôžeme posúdiť rozsah, do ktorého, v ktorom budeme aplikovať klauzulu o netrestaní. Pokiaľ ide o povolenie k pobytu, smernica, viem, že tu prebieha veľká diskusia, ale smernica 2011 E, pristupuje k všetkým obetiam obchodovania mm, rovno, rovnocenne, bez ohľadu na status. E, v správe komisie, ktorú som prezentovala, tam je e, pripojená správa z roku 2004, tam ide o povolenia k pobytu. A urobili sme to práve kvôli týmto obavám. Táto smernica e, nastavuje pravidlá týkajúce sa povolení k pobytu, pokiaľ ide o zaobchádzanie s príslušníkmi tretí kraj. E, smernica e, proti obchodovaniu to aplikuje ako horizontálny rámec na prevenciu e, obchodovania e, občanov tretich krajín a občanov EÚ tieto dva texty treba čítať spoločne a tá implementácia musí byť posúdená e, komplexne, celkovo. Existujú situácie, e, kde to nebolo správne implementované. To sme videli v implementačnej správe a do toho by sme sa mali pustiť, ale tieto veci treba vnímať kombinovane. Je tu množstvo otázok. Dobre, e, právne medzery, to je dôležitá otázka. Prepačte, ale už 10 minút rečníte. Samozrejme, môžete e, skončiť, ale prosím, e, skončite, aby sme prešli k ďalšiemu bodu, e, ktorý nám ešte ostáva na programe, k právnym medzerám. Je to dôležité a preto komisia urobila prioritu z tohoto z roku 2000, v roku 2008 v oznámení z roku 2007, že musíme pozbudiť členské štáty, aby kriminalizovali všetkých, ktorí vedome využívajú služby obeti. Keď si to zoberiete, môžete si kúpiť e, ruksak. Stále mám na mysli tento e, príklad. Môžete si kúpiť e, e, dizajnerský e, ruksak za 13 eur a máte sankcie za e, e, tento priestupok. A e, v inom členskom štáte nemáte tie isté sankcie. Môžete byť správne, môžete to byť trestnoprávne pre využívanie služieb osoby, keď viete, že je to obeď. A nehovoríte mi, že je to ťažké dokázať. Je to ako legislatíva o znásilnení. Ste žena, máte 11 rokov, ste v Nigerii, ste oblečená a ten muž to nevedel máme e, e, smernicu o postihovaní e, zamestnávateľov a tam sa uvádza, že zamestnávateľia, ktorí využívajú služby obeti obchodovania s príslušníkmi tretich krajín, by mali byť postihovaní. Čiže máme to pre vykoristovanie za účelom práce. Čiže povzbudzujeme všetky členské štáty, aby urobili svoju úlohu len keď zastavíme tých vykoristovateľov, tak e, zastavíme obchodovanie. Keď sa dostaneme k obete, tak e, sa cítime dobre, pretože pomôžeme obete. Ale spýtajte sa, deti, spýtajte sa um, a susedov, ako by sa cítili, keby boli uh, zamknutí na 3 roky v nejakej farme, nevideli by denné svetlo. Ako by sa cítili, keď budú zachránení? Uh, to už je neskoro, prichádzame neskoro. Musíme zastaviť tých e, vykoristovateľov, tých zneužívateľov a kultúru bestretnosti. A to je všetko. Ďakujem. Ďakujem, pani Vasiliadu. Ďakujem veľmi pekne. E, podľa tých otázok e, ste videli, že zdieľame vaše, vaše obavy. Veľmi jasne ste to popísali. Celá tá myšlienka Európskeho parlamentu ako zákonodárcu je presne o tom e, príjmuť členské štáty, aby príjmali zákony, e, ktoré by doplňali e, európsku legislatívu nielen kde ide o obete, ale je tu veľmi veľa prípadov, ktoré popisujú túto tragédiu, ale dôležité je zvyšovať povedomie čo je za celým týmto reťazcom zneužívania Veľmi dobre tu e, e, zastupujete vašu organizáciu. E, sme vám veľmi vďační aj za vaše násadenie, za kým pracujete. Budeme vás podporovať. V budúcich rokoch Európsky parlament tu má veľký priestor pre konanie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Ďakujeme členom výboru pre práva žien za to, že sa k nám pridali pri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 con esta, con esta sórdida dimensión de nuestra realidad. Venga, vamos allá, por favor. Interpreters will, Venga, okay. Interpreters will be leaving in 15 minutes. Tlmočníci nás opustia o 15 minút, takže nemáme uh, príliš veľký priestor. Ďakujem vám za to, že ste tu ostali eh, na týchto posledných 15 minút, predtým, než nás opustia tlmočníci a nechajú nás samých. Vynasnažme sa e, teda čo najlepšie vybaviť e, bod, v ktorom som ja z hodovokolnosti spravodajcom. Ide bod týkajúci sa vykonávacieho rozhodnutia, ktorým sa schvaľuje uzavretie dohody o spolupráci medzi Eurojustom e, a Srbskom. Viete, že Eurojust minulý týždeň eh, predstavil návrh eh, dohody. Eh, niektoré takéto dohody v minulosti Eurojust s tretimi štátmi už uzavrel, ako napríklad v prípade Albánska, Albánska, Gruzínska, Severného Macedónska, Ukrajiny, Švajčiarska, Moldavska. Máme tu veľmi krátku lehotu Koordinátori sa preto na júlovom zasadnutí zhodli na zjednodušenom postupe pre túto tému. To by z praktického pohľadu znamenalo, že žiadne procedurálne pozmeňovacie návrhy sa nepredložia. Takisto sa rozhodlo, že ja ako predseda e, sa ujmem e, tejto témy. E, rada žiadala do Európskeho parlamentu písomne eh, listom z, júla, z 9. júla tohto roka, aby sa čo najrychlejšie vyjadril. Ehm, má na svoje stanovisko maximálne 3 mesiace. 11. júla koordinátori eh, sa eh, zhodli, keďže je to naliehavá téma, ísť cestou tohto zrychleného postupu čo znamená, že ak sa nepredloží žiadna námietka k návrhu, e, e, správy, ktorú vám týmto predkladám. Budeme vychádzať z toho, že správa je prijatá. E, hlasovať na pléne by sa mohlo potom na 1. oktobrovej plenárke ktorý by teda zaznelo, e, padlo finálne rozhodnutie e, k tejto dohode. Chcem teraz stručne predstaviť návrh tejto správy. E, spolupráca, teda dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Srbskom tu, sa tu navrhuje podľa modelu podobných dohod, ktoré už Eurojust má, napríklad medzi Firemom USA, Norskom, Švajčiarskom, Albánskom a Gruzinskom a Eurojustom. Eurojust eh, poskytuje styčných eh, dôstojníkov, kontaktné body a takisto tu hovorí o priam, eh, pravidelne výmene informácií. Spomínaná dohoda je v súlade s stratégiou Európskej komisie pre Západný Balkán. Toto je doratočný bod, ktorý som chcel spomenúť. E, ďalšie kandidátske e, e, krajiny na vstup do EÚ, Montenegro, Macedónsko, Albánsko, už takúto dohodu uzavreli. Srbsko je tretia krajina, kandidátska krajina s najväčším e, počtom žiadostí o spoluprácu. Podľa komisie Srbsko e, je najžiadanejšou krajinou v regióne a e, druhou najžiadanejšou krajinou teda v práci Eurojustu. Srbsko je zainteresované do 34 prípadov v roku 2018. Dohoda s Eurojustom je teda odôvodnená v súlade s e, mechanizmom e, e, prerušenia a správou o je tu veľmi veľa organizovaných, teraz skupín organizovaných zločinských skupín zo Srbska. Takisto tu aj máme najčastejšie vlastne srbské skupiny, pokiaľ ide o identifikované siete obchodovania s ľuďmi. Zbranie sa uchovávajú v Srbsku to je e, už samé o sebe rizikom, e, pokiaľ ide o e, obchodovanie so strelnými zbraniami. Srbsko napokon je tiež súčasťou dohovoru pre ochranu osobných údajov a Srbsko prijalo novú legislatívu pre ochranu osobných údajov v roku 2018 je tu e, spoločný e, orgán e, dohľadu, ktorý takisto sa vyjadril pozitívne k návrhu tejto dohody, pokiaľ ide o ochranu údajov. Na základe tohto všetkého vám navrhujem, aby ste túto dohodu podporili. Ak nie sú námietky zo strany žiadneho z členov, tak e, vychádzam z toho, že návrh správy týmto príjmame a teda, že bude možné v súlade s naliehavým postupom, o ktorý sme boli požiadaní, e, bude možné hlasovať o tejto správe na oktobrovom pléne. Súhlasíte teraz s takýmto e, záverom? Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám za vašu kooperáciu a budeme pokračovať v našej práce, práci teraz popoludní o 14. A nasledovať bude prezentácia e, Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Ďakujem a dobrú chuť.